Bonjour à tous. Nous allons commencer. No, dobrý deň všetkým. Teraz začneme eh, zasadnutím nášho výboru, tým, že schválime program. Schôdze nie sú tu žiadne pripomienky ani návrhy k tomuto navrhnutiu programu schôdze, takže tým pádom ho považujeme za prijatý. Neobdržali sme žiadne eh, otázky na komisiu. Nemám tu žiadne <clears throat> oznámenia Európskej komisie, ktorých by som vás musela informovať. By ste obdržali do vašich eh, zložkov takisto prijaté odporúčania a rozhodnutia prijaté počas zasadnutia eh, koordinátorov 7. novembra 2011. Pokiaľ máte nejaké dotazík, poprosím vás, aby ste to zaslali na sekretariat ešte pred eh, ukončením nášho zasadnutia. Pokiaľ nie, tak tým pádom to budeme považovať za schválené. Neviem, či Európska komisia by chcela uh, nám predložiť nejaké oznámenia. Pokiaľ tomu tak nie je, tak potom prejdeme k nasledujúcemu bodu na programe schôdze. Ide o výmenu názorov ohľadom systému všeobecných colných preferencií, ktoré sú všeobecné. Bude to pani Strifler, ktorá je našou spravodajkyňou k tomuto systému všeobecných colných preferencií a systému, čiže máme tu nariadenie 2008, ktorý sa týka systému všeobecných colných preferencií EÚ v prospech rozvojových krajín, ktorý v roku 2013 bude ukončený a je potrebné, aby sme tu predložili hodnotenie. Európska komisia predložila návrh, ktorý aktualizuje veľmi to dôležité té nariadenie vzhľadom na legislatívny bežný eh, návrh vzhľadom na vstúpenie do platnosti Lisabonskej zmluvy. Ako viete, eh, bolo to eh, zverené teda našej spravodajkyni. Teraz odovzdávam slovo Michelle Strifler, aby nám odprezentovala svoje stanovisko. Nech sa páči, pani Strifler, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Predtým, než začnem, chcela by som vám, eh, vás oboznámiť s veľmi dôležitou informáciou. Chcem, aby ste všetci zamlhožali pani Eva Žoli, pretože tá má dnes svoje narodeniny. Je Eh, takže som chcela využiť túto príležitosť, aby sme jej zablahoželali. Teraz, eh, drahí kolegovia, je pravda, že je to veľmi dôležitá téma, takže budem sa snažiť eh, to nenaťahovať pri vysvetleniach, ktoré vám musím predložiť. Čiže SPD, vy veľmi dobre poznáte, je to strategický nástroj rozvojovej politiky EÚ a obzvlášť pokiaľ ide o podporu snahy rozvojových krajín, aby šírili trvalo rozvoj, vykorenili chudobu a presadzovali správne riadenie veci verejných, ako aj ľudské práva. Máme tu tri rôzne eh, systémy všeobecných colných preferencií. Najprv máme sametnostný SPG, potom máme SPG Classic, Eh, ktorý eh, vďaka k tomu 76 krajín na svete má práve tieto eh, colné preferencie. Potom máme špecifický systém pre trvalo udržateľný rozvoj a takisto pre správne riadenie veci verejných, ten voláme SPG+. A po tretie, tu máme dohodu všetko len bez zbraní. Tento nový legislatívny návrh, ktorý chceme predložiť, pozmeňuje z viacerých aspektov tento systém, ktorý sa aplikuje pri dovoze z rozvojových krajín do EÚ na jednotlivé tovary a tak ako Európska komisia, my sme, sa zamierili, sme zamerili tento systém e, SPG na tie krajiny, ktoré to najviac potrebujú. Čiže na krajiny, ktoré majú nízke príjmy a takisto na krajiny, ktoré majú veľmi nízke príjmy. Jedna z týchto najdôležitejších e, modifikácií sa týka zníženie práve počtu osôb, ktoré majú e, tento systém SPG a Takže by sme e, obmedzili tento e, počet e, týchto krajín zo 176 na 80. Bude to rozdelené na tri cieľové skupiny, ktoré už nebudú mať SPG klasický systém, z ktorého budú dostávať dotácie, ale najprv to boli SPG klasické, potom tam budú zámorské departmenty a teritoria plus Austrália. A potom tretia skupina, ktorá banková, teda Svetová banka zaradila medzi krajiny, ktoré majú priemerný eh, príjem a eh, vysoký eh, príjem. No, vyvolalo to síce kritiku v prípade prvých dvoch skupín, ale ten, tá tretia skupina toto bude mať priamy dopad na tie krajiny, ktoré budú mať príjem z SPG systému. Pokiaľ ide o dodatok Svetovej banky, ja ako spravodajkyňa musím e, vám e, spomenúť, že SPG bude jediným e, kritérium na hlavu na obyvateľa a e, nebude to mať negatívny dopad na krajiny, ktoré e, sú veľmi chudobné. Takže ja e, cez moje pozmeňujúce návrhy som chcela spomenúť všetky tieto fakty. Uvedomujem si, že tieto kritériá majú určité nedostatky a že je potrebné to vyjasniť. E, viem, ako za posledné roky bola e, táto diskusia veľmi živá aj na akademickej úrovni, ako aj na politickej úrovni, pokiaľ ide o vhodnosť politických a ekonomických kritérií na SPG a takisto na trvalo udržateľný rozvoj, na dopad v rámci politiky životného prostredia a tak ďalej. Napríklad vo Francúzsku e, prezident v roku 2008 vytvoril komisiu, ktorá by mala merať ekonomickú výkonnosť, výkonnosť na čele, ktorou bol pán profesor Stiglico. Eh, boli, boli vypracované viaceré empirické štúdie, ktoré by mohli nám poskytnúť mm, ukazovateľe pre metodologický eh, prístup. Eh, takže ja som chcela poprosiť komisiu, aby presnejšie definovala, ktoré sú jednotlivé skupiny alebo jednotlivé mechanizmy, ktoré by mali byť implementované Eh, aby sme pripravili takisto benchmark, aby sme mohli reálne eh, zmerať, aký bude dopad, reálny dopad na ľudské práva eh, drahí kolegovia, je potrebné zohľadniť teda tento návrh komisie, aj takisto pokiaľ ide aj o zoznam dohôd, ktoré je potrebné ratifikovať predtým, než daná krajina bude mať príjem z systému SPG+. Je potrebné, aby sme eh, schválili toto na úrovni 27 a musíme pokračovať eh, v našej práci, aby sme eh, uzavreli konkrétne návrhy, namiesto toho, aby sme mali nerealistické predstavy. Veľmi málo krajín v súčasnosti, ktoré majú SPG, ktorých sa týka SPG+, má z toho ozaj sehný profit, pretože len niektoré majú treba z ďalšie dohody, ako je e, Peru, Lima, e, pardon, Peru, Ekvador a tak ďalej sa dostali už na vyššiu úroveň. Tieto krajiny budú musieť častejšie predkladať svoje e, správy, e, kde bude potrebné schváliť e, tieto správy nielen zo strany rady, ale takisto aj zo strany nášho parlamentu. Ďalej potrebné je transparentnú a daňovú fiskálnu politiku, takisto aj boj proti nezákonnému úniku kapitálu. To musí byť súčasťou návrhu, ktorý bude predložený v rámci SPG plus. Na záver by som chcela poďakovať eh, všetkým expertom Európskej komisie, eh, našim kolegom, eh, ktorí sú na tej istej lodi pretože v rámci globalizácie všetci máme tie isté obavy. Ďakujem im za konštruktívny dialog, ktorý sme s nimi mali počas vypracovania môjho stanoviska. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz pani Keller, máte slovo. Thank you. Uh, and thank you very... Ďakujem pekne pani Štrifler za vašu správu. Za zelených e, chcem e, oceniť viacero pozitív návrhu komisie. E, ide o to, že tie tri režimy sú zachovené a bohatšie. Zámorské oblasti sú vyňaté z tohto režimu a oprávnené krajiny sa môžu uchádzať o GSP plus režim. To sú tie pozitíva, ale vidíme aj určité potenciálne negatíva. Rovnako ako pani Štrifler, aj, nám je, aj pre nás sa zdá byť celkom nevhodné vychádzať z jediného kritéria, a to príjmového kritéria. Ja zároveň sa nám zdá, že GSP E, si má svoje miesto, je to dôležitý nástroj rozvoja e, na základe na základe súčasných štatistik dá sa, že zmenou v tomto režime by sme zaznamenali pokles príjimateľov zo 176 na 80. To je drastická zmena, drastický pokles. Otázne je, či je to prínosné nás až tak netrápi, že sa zruší e, oprávnenosť 35 e, bohatých, rozvinutých zámorských e, území, ale čo nás trápi, existujú regióny, ktoré majú vyšší stredný príjem, ani nepoužívajú takýto režim, ani teda výnimku VTO. A tieto krajiny, tieto regióny, e, taká horná stredná vrstva, tam, tam patrí napríklad aj Nabívia, Ekvador a Azerbajdžan. A ďalej, ak sa odnímu, e, odníme režim preferencií, tak ich tlačíte do dohody o voľnom obchode. A dohoda o voľnom obchode by mala byť uzatváraná na e, báze dobrovoľnej vôle posúdenie dopadov komisie poukázal e, na to, kto e, bude žať ovocie z tohto poklesu počtu krajín v režime GSP. Nemusí to byť na osoch tým menej rozvinutým krajinám. Bangladeš napríklad príde o 25 miliónov v dôsledku tejto reformy GSP a zdá sa, že e, väčšinu prínosu budú požívať krajiny OECD, to znamená rozvinuté krajiny, a o to predsa nejde, veď GSP a GSP+, ak ideme do reformy, tak malo by to byť prínosné predovšetkým pre menej rozvinuté krajinu, krajiny. A to vôbec tak nevychádza z toho posúdenia vplyvov. A teda aké kritéria by sa mali uplatniť? Plne súhlasím s tým, čo ste povedali, že mali by sme mať index ľudského rozvoja, avšak tak v anglickej verzii pozmeňovací návrh číslo 2 sa hovorí, že treba venovať primeranú pozornosť aj iným kritériám, ako je bohatstvo a konkurencieschopnosť. Možno je to zle preložené, veď vy ste hovorili o indexe e, rozvoja ľudského rozvoja a to je čosi iné ako otázka bohatstva a blahobytu. Ďalej, táto reforma e, môže e, pre, môže napomôcť regionálnej integrácii a predovšetkým v subsahárskej Afrike e, je veľká roztrieštenosť na jednu krajinu sa vzťahuje taký režim na susednú iný režim. Čiže bolo by to dobré integrovať a pristupovať v rámci týchto režimov na základe regiónov, nie tak roztrieštenie. Pozmeňovací návrh číslo 1 nie je nám celkom zrejme, čo sa ním sleduje. Ide vám o klasifikáciu v rámci krajín, alebo chcete vložiť oprávnené krajiny, ktoré nie sú príjmateľmi, ale do budúcnosti by si zasluhovali byť príjmateľmi. Ďakujem pekne, pani Olo, máte teraz slovo. Thank you. I also very... Ďakujem pekne a ja veľmi vítam eh, ten návrh stanoviska eh, spravodajkyne a ja, som, ja súhlasím s tým, čo povedali predrečníci ohľadom e, e, prínosu prínosu zapracovania indexu, ktorý by zohľadňoval rozvoj e, človeka, namiesto toho, aby sme vychádzali len z čísla hrubého národného dôchodku. Je v poriadku, ak budú vyňaté krajiny s vysokým príjmom aj keď sú len jednosektorové, ale to spektrum krajín, e, ktoré sa nachádza e, v tej kategórii krajín so stredným, strednou výškou národného dôchodku, e, to je veľmi, ten je veľmi široký. Niekto z, ne, z nich sú vyňaté, pretože podpísali dohody o voľnom obchode alebo dohody EPA. A, a jednoducho určité krajiny by mohli úplne z toho vypadnúť, pretože sú v rôznych režimoch. Pre, predovšetkým nájde južnú, oblasť Južnej Afriky, Botswana, Namibia. Vieme, že tam EPA má veľký dopad na ich možnosť participovať na iných mechanizmoch teda e, ten vzťah, ktorý majú s Južnou Juhafrickou republikou, je im momentálne na škodu v tomto kontexte GSP. A myslím si, že sú to krajiny, ktoré by si zasluhovali patriť e, do režimu GSP E, bolo by dobré teda e, zaviesť kritérium vo forme indexu ľudského rozvoja, predovšetkým pre krajiny, e, ktoré, sú, ktoré majú nízku alebo stredne veľkú úroveň národného dôchodku. Veď GSP má, tento režim má napomôcť rozvoju a GSP plus je predovšetkým e, dôležitým nástrojom pre presadzovanie trvalo udržateľného rozvoja. Ja preto e, vítam e, návrhy komisie a, a snahu zatraktívniť GSP+. Možno by sme mohli byť aj trošku ambicioznejší. V podstate len dve, dva nové štáty by e, spadali pod GSP+. A e, ak by sme posunuli e, ten, ten prach zraniteľnosti z 2% na 2,5 alebo 3%, tak to by bolo veľmi prínosné, pretože pokrylo by to väčší počet krajín, ktorí by mohli byť zahrnuté do režimu GSP+. A to by určite pomohlo aj otázky ľudských práv, by sa zohľadnili aj iné kritéria náležité z hľadiska GSP+. A zároveň by to znamenalo vnesenie väčšie, väčšieho koša e, produktov do e, režimu e, GSP+. A rozhodne by, by to nebolo na škodu tým krajinám, ktoré sú v režime EBA. To znamená e, v režime dohody e, všetko okrem zbraní. No a komisia trošku pozmenila e, tie kritéria. Hovorí sa o o závažné a nesystematické obchodné preferencie. A ja som tak rozmýšľala o tom, ako by zadefinovala komisia e, systematické a závažné závažné e, praktiky, ktoré nie sú v súlade so spravodlivým konaním. Teraz pán Najser. Pán Nízer, ďakujem pekne. Ja e, chcem sa poďakovať e, pani Šrifler. Domnievam sa, že mali by sme sa venovať e, tomu zmyslu GSP, veď je to nástroj spolupráce zameranej na rozvoj, preto veľmi vítam, že kritéria, ktoré sa uplatňujú pri uplatňovaní GSP sa rozširujú. Potrebujeme zohľadniť otázku porušovania ľudských práv, potrebujeme kritériá, ktoré hovoria o trvalo udržateľnom rozvoji. Cieľom e, GSP e, e, je napomáhať tým najchudobnejším krajinám. Skutočne nemám veľké pochopenie preto, ak pomerne rozvinuté krajiny ako India a Čína by mali spadať do takého režimu. Napríklad India to, tá, to je krajina s najambicioznejším vesmírnym plánom a, a že takejto krajine chceme pomáhať cez GSP, to je pre e, európskeho daňového poplatníka e, absurdné. E, preto sa mi zdá, že to treba zmeniť. Ďalej. Poukázanie na rozumnú e, daňovú politiku, daňové systému, systémy v dotknutých krajinách, potom snaha zamerať sa na daňové úniky. To je veľmi dôležité. To by náš výbor zameraný na rozvoj e, e, mal, mal tomu venovať pozornosť. Žiaľ bez mikrofónu. Thank you, Mrs. Chairman. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne za vaše pripomienky. Iste sa pýtate všetky otázky, ktoré sú náležité. Dámy a páni, je to komplexný problém a preto by som vás požiadal, aby ste teraz na mňa pozreli a preto sme sa snažili sprostredkovať takúto informačnú brožúrku, ktorá vám pomôže pozrieť sa na tieto komplikované záležitosti v rámci tejto diskusie. Tieto informácie sa budú ešte aktualizovať na základe tých pripomienok, ktoré tu dnes odznejú a my ich tam potom zapracujeme. Ďakujem veľmi pekne za návrh tejto správy, ktorý predložila pani Štriflerová. Ďakujeme pekne za vašu podporu a myšlienky vo všeobecnosti, ktoré sa sústredia na naše potreby. A pokiaľ ide o celý tento program GSP+. Chcel by som sa dotknúť niektorých tých okruhov, ktoré tu odzneli, aby som objasnil aspoň niektoré z tých záležitostí. Poprosím vás, nech vás nezmetú čísla, predovšetkým viacerí z vás uviedli, že tu ide o veľkú zmenu, širokospektrálnu zmenu z tých 176 krajín na 80, takže ak sa pozrieme trochu na tých príjemcov, ktorí vlastne by E, stratili takýto preferenčný príjem z tej kategórii stredného a stredného, vyššieho príjmu, tak tam hovoríme o 12 krajinách. Všetky ostatné by vlastne budú mať iný spôsob, akým sa dostanú peniazom. V podstate bude tam nejaká bilaterálna zmluva, alebo budú mať ešte mm, lepšie podmienky ako v kontexte GP, GSP, alebo potom prejdú do inej kategórie do také kategórie, ktorá vlastne nie je cieľovou kategóriou, ktoré my chceme pomáhať. Ide o také krajiny ako Oman, Brunei, Katar a ostatné krajiny. Takže to je prvá dôležitá informácia. Druhá by bola, že naša dopadová štúdia ukázala dve veci. Poprvé, LDC sa zastavia. Čo to znamená? Znamená to, že naše clá idú stále smerom nadol. To znamená, tie najmenej rozvinuté krajiny e, už nebudú spadať do tejto kategórie. Nehovoríme tu už teraz ani o vyprodukovaní nejakého externého nadmerného exportu. Ak sa tieto krajiny a krajiny, ktoré patria do týchto skupín, tak sa jednoducho stratí veľmi veľa peňazí, ktoré prichádzajú práve z exportu. Takže musíme sa najprv pozerať na tie krajiny, ktoré e, potrebujú najviac našu pomoc, aby tieto jednoducho neprišli o túto pomoc. To je kľúčová otázka. To len zvýznamňuje a zdôrazňuje význam tejto celej výzvy. Väčšina z týchto krajín bude jednoducho mať výhody z tohoto. Jediná krajina, ktorá je výnimkou, je Bangladeš a to súvisí s tým, prvkom, ktorý ste tu spomenuli, a to je vlastne ten GSP+. Ak chceme rozšíriť GSP+, napríklad na také krajiny ako Pakistan alebo Filipíny, tak Pakistán a Filipíny budú mať ešte väčšiu konkurenciu s takými krajinami ako Bangladeš, to znamená z tej skupiny LDC. To znamená, nie je tu nejaký spôsob, aký by sme mohli e, urovnať túto situáciu, že Bangladeš by jednoducho nebol konkurencieschopný. A to je skutočný problém. Ak sa nebudeme sústrediť v rámci týchto preferencií správnym smerom, tak také krajiny, ktoré patria do skupiny LCD, tak tie jednoducho prídu o túto pomoc. A preto sme sa snažili zredukovať množstvo krajín, ktoré patria do príjimateľských krajín. Ďakujem pekne. Pani Štrifler, máte slovo. Poprosím vás veľmi rýchlo, tak iba dve sekundy. Absolútne súhlasím s tým, čo povedal moji kolegovia. Len jedno upresnenie pani Keller. Ja neviem, že či to bolo zle pretlmočené alebo nie, lebo ja to neviem povedať v angličtine, ale naozaj išlo o pozmeňujúci návrh číslo 2. Vo všeobecnosti ako príklad môžeme e, si e, zobrať príklad e, pozmeňujúceho návrhu číslo 1, ale naozaj to bolo len také všeobecné, takže môžeme o tom diskutovať. Ak nie, tak nebude nemať s tým problém. Dúfam, že ste ma pochopili, chcem e, vám pripomenúť, že 24. januára budeme o tom hlasovať a až do 6. januára máte e, lehotu na to, aby ste predkladali pozmeňujúce návrhy do 5. hodiny po obede. Teraz prejdeme k e, bodu 7 nášho pracovného programov. Ide o predloženie pracovného programu Komisie na rok 2012 a operačnej stratégie GR ECHO na rok 2012 zo strany pani komisárky Georgievy, ktorá o minútku vstúpi do našej miestnosti. Donc je souhaite la bienvenue dans notre... Takže teraz chcem privítať eh, na pôde nášho výboru pani Georgievu, ktorá nám odprezentuje pracovný program komisie na rok 2012, ako aj operačnú stratégiu je GR ECHO na rok 2012, čiže generálneho riaditeľstva ECHO. Ako viete, už všetci sme mali diskusiu s pani Georgiovou 25. maja tohto roku o eh, tomto pracovnom programu a 15. Eh, novembra bol tento pracovný program schválený kolegiom. 2012 je veľmi dôležitý rok v humanitárnej oblasti, pretože eh, na programe je vypracovanie návrhu pre vytvorenie dobrovoľnej európskej služby humanitárnej pomoci okolo toho hlavnej témy posilnenia prepojenia medzi urgentnosťou, rehabilitáciou, ako aj po rozvojom, ako aj revíziu e, humanitárnej legislatívy, ktorú e, komisárka počas e, nášho posledná, jej poslednej návštevy na pôde nášho výboru slúbila vykonať. A preto sa chceme spýtať, prečo tento bod už nie je súčasťou pracovného programu komisie. V roku 2012 Eh, budú naštartované takisto aj diskusie ohľadom budúceho viacročného finančného rámcu, v rámci ktorého bude potrebné zabezpečiť to, aby humanitárna pomoc našla miesto, ktoré jej patrí. E, toto stretnutie bude súčasťou konštruktívneho dialogu, ktorú komisia a parlament e, vedú e, neustále, preto aby si mohli vymieňať tak informácie, ako aj svoje nápady. A takisto je to privilegovaná príležitosť pre nás, aby sme sa oboznámili o súčasnom stave implementácie pracovného programu pre Eh, tento prebiehajúci rok 2001, ako aj sa venovali niektorým aktuálnym humanitárnym otázkam. Ďakujem pekne a pani komisárka, týmto vám odozdávam slovo. Pani Gentlemen. Dámy a páni, som skutočne rada, že som znovu medzi vami a som rada, že som tu dnes taký významný deň, keď má pani predsednička narodeniny, takže želáme jej všetko najlepšie. Dúfam, že sa ešte zhruba 60 rokov minimálne budete tak silno držať ako doteraz, pokiaľ ide o zdravie. Ja som prišla, aby som sprostredkovala taký príhľad toho, kde sa nachádzame, pokiaľ ide o implementáciu komisijného programu, pokiaľ ide o zmeny, ktoré takisto boli zapracované a takisto chceme predstaviť program na rok 2012 a chcela by som vás aj poinformovať, pokiaľ ide o operačnú stratégiu, pokiaľ ide rok 2012 a pokiaľ ide generálne riaditeľstvo ECHO. Takže to obdobie 2011-2012 pracovný program. Máme tu 5 kľúčových komponentov v tomto programe a chcela by som vás teraz informovať o všetkých konkrétne. Najdôležitejšia priorita pre tento rok a takisto aj pre budúci je posilnenie mechanizmu reakcie na katastrofy. Mala som tu príležitosť vás informovať o právnom základe tohto mechanizmu a takisto pokiaľ ide o tento mechanizmus, vás zároveň informovať aj pokiaľ ide o aktualizovanie našeho systému, pokiaľ ide o osvetu, predovšetkým pokiaľ chceme, e, ak chceme v budúcnosti znížiť určité náklady v tejto oblasti. Európsky parlament v tejto oblasti veľmi podporoval. Mali sme správu Gardiny, ktorú, ktorú ste prijali na plenárke v septembri a do istej miery to posilnilo filozofiu nášho legislatívneho návrhu, čo teda chceme dosiahnuť. Chceme dosiahnuť väčšiu účinnosť, väčšiu viditeľnosť našich akcií a konkrétnych krokov v prípade katastrof. A v súčasnosti máme e, záväzky ad hoc zo strany členských štátov a z tohoto by sme chceli prejsť nejakým dobrovoľným záväzkom, ktoré budú ale záväzné, aby sme potom v prípade katastrofy mohli vedieť, aké prostriedky máme, o ktoré sa môžeme oprieť. Náš legislatívny návrh komisii príjmeme čoskoro. Dúfam, že ešte do konca tohto karedálneho roka. To znamená, že už na začiatku budúceho roka budeme mať patričnú legislatívu na to, aby sme mohli prejsť s týmto návrhom e, do rady a do parlamentu. Po druhé, pokiaľ ide implementáciu Európskeho konsenzu ohľadne humanitárnej pomoci, tam sa nám podarilo e, podporiť strednodobú revíziu a decembri 2010 to bolo prijaté na úrovni komisie a myslím si, že tam sme získali tam sa nám veľa podarilo dosiahnuť práve na základe správ z vlastnej iniciatívy zo strany pani Štiflerovej, ako to bolo prijaté v januári tohto roku v parlamente. A odtiaľ to išlo na radu. Tam máme štyri oblasti prioritné, ktoré boli v záveroch usmernené a pokiaľ ide o humanitárnu pomoc Európskej únie, tak tie dodržiavajú tie európske princípy, ktoré boli na základe tohto rozpracované. Ide tu o, takisto o oblasť posilnenia efektívnosti humanitárnej pomoci tým, že sa snažíme dosiahnuť väčšiu synergiu a v rámci synergie s rozvojom, predovšetkým pokiaľ ide o krízové oblasti a a pokiaľ ide o ten tretí bod, tak tam sa snažíme s pánom komisárom Pivaxom, s pani komisárkou Pivax nájsť konkrétne prepojenia pre tie potreby, ktoré sú dôležité v takých komplexných situáciách, ako napríklad e, v kontexte z takých krajín ako pobreže Slonoviny, tam máme partnerstvo prechodu to je práve taký moment, kde humanitárna rozvojová pomoc dochádzajú do synergie, do jedného balíčku a tam sa snažíme riešiť problém komplexne. A v neposlednom rade sa snažíme posilniť európsku úlohu, predovšetkým pokiaľ ide o systém humanitárnej pomoci v spolupráci s OSN, aby OSN bolo inkluzívnejšie, účinnejšie, ale takisto sa snažíme nájsť aj ďalších donorov, ako napríklad Turecko a iné krajiny, aby sme ich dosiahli na úroveň tých partnerov, ktorí môžu takisto spolupracovať na úrovni humanitárnej pomoci. Takisto tu boli ešte konkrétne otázky. Ako je možné, že nariadenie ohľadne humanitárnej pomoci ešte nie je v pracovnom programe? Pozreli sme sa na možnosti revízie. Mysleli sme si, že sa nám to podarí dosiahnuť ešte v roku 2011, ale Ehm, dospeli sme k záveru, že pri inicializácii tohto projektu budeme potrebovať ešte dopadovú štúdiu a konzultačný proces s účastnenými stranami, aby sme, pre, aby sme pripravili skutočne tú živnú pôdu pre celý tento systém. Súčasné nariadenie, ktoré ešte máme, ešte stále neexpirovalo, ešte stále v platnosti a v súvislosti, v kontexte s tými inštitucionálnymi zmenami, ktoré prebehli, ešte bola tu zriadená Európska služba pre vonkajšiu činnosť v rámci integrácie a pomoci pre civilnú ochranu. Musíme byť skutočne veľmi opatrní, pokiaľ ide o to, akým spôsobom naše nariadenie eh, naformulujeme. Takže, ako vidíme, pracujeme na tom. No, úprimne by som chcela povedať tu pred vami, že sme mali pocit, že určitá urgentnosť sa týka práve toho, kde hovoríme o možných obavách toho, že jednoducho už nebudeme môcť zvládať ten principiálny prístup, ktorý sme mali pri humanitárnej pomoci. To riziko sme zažehnali a tým, že sa tu pôvodne chcela humanitárna pomoc krizovým manažmentom nejako spojiť, tak toto riziko tu už neplatí a keď sme spúšťali tento program, tak treba povedať, že sa nám podarilo dosiahnuť to, čo sme chceli. To znamená, môžeme sa venovať e, skutočne konzekventnej konzultácii a pripraviť tú živnú pôdu pre tento celý mechanizm a budeme vedieť, že to bude skutočne života schopné, pretože to bude e, patrične účinné. Našou ďalšou prioritou je e, e zložky humanitárnej pomoci na dobrovoľnej báze. V tejto oblasti sme identifikovali určité nedostatky, ktoré sa toho ešte týkajú a ktoré s tým súvisia. Ide tu o výber dobrovoľníkov, školenie a rozmiestnenie. Tento rok a budúci rok budeme spúšťať pilotné programy, aby sme bližšie definovali, čo tieto nové uh, zložky budú musieť urobiť, ako budú vlastne fungovať, aj to, že čo vlastne nebudú mať za úlohu robiť. Takže musíme prijať v kontexte s programom komisie pre rok 2012 tie kroky, ktoré budú v tomto zmysle prospešné. Chcela by som ešte povedať, že využili sme informácie, ktoré sme v tejto oblasti získali, aby sme skutočne získali informácie o tom, kde môžeme v budúcnosti ešte pracovať efektívnejšie. A štvrtý program, ten sa týka dohovoru o potravinovej pomoci. Ako viete, my sme boli to hybnou síľou, pokiaľ ide o tie roko, rokovania na úrovni tejto problematiky. A chcela by som povedať, že môžem povedať, že po šiestich stretnutiach, ktoré prebehli v tomto roku, už konečne môžem povedať, že a to aj napriek tomu, že sme tu mali určité problematické obdobia, treba povedať, že tieto rokovania sú už teraz uzatvorené a e, tento dohovor sa nám podarilo týmto spôsobom vlastne uplatniť aj v kontexte 21. storočia. Takže dúfame, že aj v spolupráci s Európskym parlamentom sa nám bude dariť dosiahnuť ďalšie štádium, to znamená uzavrieť to celé, podpísať to a dúfam, že tento dohovor budeme môcť pustiť čím skôr. Tento rok bol pre nás veľmi dôležitý, tak ako aj e, pre všetkých našich partnerov, aby sme skutočne stanovili tie základy viacročný rámec. Pokiaľ ide o moje portfólio a pole pôsobnosti, tam navrhujeme e, zhruba 1 miliardu ročne čoho by išlo zhruba 915 pre humanitárnu pomoc, 350 pre humanitárne jednotky a 65 pre civilnú ochranu. Takisto navrhujeme navýšenie e, tej rezervy pre urgentné prípady na 350 miliónov a navrhujeme, a to je pre nás veľmi dôležité, aby sme mohli preniesť nevyužité finančné prostriedky z tejto rezervy. Pretože realita, ktoré musíme čeliť. Vidíme, že prírodné katastrofy sa dejú oveľa častejšie a Takisto, pokiaľ ide o katastrofy súvisiace s humanitárnymi problémami, tieto jednoducho v budúcnosti budeme musieť vedieť financovať. A chceme v budúcnosti im ovplyvňovať svet v takom zmysle, že zabezpečíme väčšiu stabilitu, tak sa musíme viac etablovať práve v humanitárnej pomoci. Som skutočne rada, že môžem povedať, že keď sme E, navrhovali náš e, návrh finančného rámca, že to bolo dobre prijaté, pretože to je dôveryhodné, pretože sme nezobrali tieto číselné údaje niekde z brucha, ale takisto aj kvôli tomu, že to celé je založené na základe našich zozbieraných údajov a toho, akým spôsobom uplatneme finančné prostriedky. Predovšetkým pokiaľ ide o audity, keď hovoríme o auditoch, tak tam máme skutočne veľmi dobré výsledky, pretože naše finančné prostriedky sú uplatňované na základe princípov. A je takisto dôležité, že máme pracovníkov priamo v teréne, to znamená nielen iba v Bruseli a skutočne robia prácu záslužnú pre našich občanov a nasadzujú všetku svoju energiu v tejto oblasti. Ešte by som chcela sumárom uviesť tie hlavné oblasti našich krokov. Pokiaľ ide o to obdobie, kedy som na poste komisárky, tak som sa naučila spolupráci so svojimi kolegami dôležité veci. Ak sa nám nepodarí pomôcť v jednej kríze, tak jedno, synali svet práve kvôli tomu, že sme nezasiahli práve v jednej kríze, nie kvôli tomu, že sa nám podarilo pomôcť pri ostatných. A preto si naše povinnosti berieme skutočne k srdcu a snažíme sa pozerať do budúcna, do budúcna s tým, že jednoducho 24 hodín denne a to celý rok monitorujeme situáciu a snažíme sa zase vždy čo možno najrýchlejšie. Momentálne máme krízu v africkom rohu, takisto Sahel, ako iste viete, aj Sudan, Líbia, takisto boli vysoko na našom programe. Keď sa pozrieme na rok 2012 a na stratégiu, ktorú tam chceme uplatniť, čomu sa tam vlastne chceme venovať, tam sú intervencie do 36 krajín, respektíve regiónov, e, komplexné humanitárne aktivity to je z dnešného pohľadu, áno, môžu sa veci ešte zmeniť, ale predpovedáme, že tu máme Sudan, okupované palestinské teritoria, Sahel a Africký roh. To sú tie hlavné oblasti, kde sústredíme naše aktivity. Väčšina z finančných prostriedkov pôjdu pravdepodobne do Afriky, do subsaharskej oblasti, 52% zo zrejmých dôvodov. Budeme takisto invent, investovať do redukovania rizika a budeme sa takisto, tak ako aj v minulosti, sa snažiť vyčleniť určitý segment týchto finančných prostriedkov pre, to znamená 50% našich finančných prostriedkov. Tieto sú zabezpečené na tie krízy, ktoré jednoducho sa nedostanú do televízií, na obrazovky, ale kde ľudia skutočne v týchto oblastiach e, trpia, takže aj tým chceme pomôcť. A takisto zintenzívne prácu, pokiaľ ide o tie spomenuté oblasti a regióny, pretože ak sa nám to nebude dariť, tak jednoducho budeme financovať tie, tie krajiny, ktoré jednoducho už nemajú potenciál zmeniť, zmeniť nejakú situáciu v týchto krajinách a preto musíme byť aj selektívni. A preto vítam iniciatívu tohto výboru, že budeme mať verejné vypočutie zamerané na túto problematiku a to bude v roku 2012 v apríli. Takže dovolte, aby som záverom uviedla ešte jednu e, pozvánku. Budúci rok bude mať 20. výročie generálneho raditeľstva ECHO. A my by sme chceli túto príležitosť využiť ako platformu na to, aby sme mohli dosiahnuť viac z menej. To znamená, prizvať aj parlament, aby bol partnerom, našim partnerom, keď budeme oslavovať túto našu snahu dosiahnuť excelentnosť práve v humanitárnej oblasti. Ďakujem pekne. Merci beaucoup. La Ďakujem pekne a teraz eh, pán Gerens má slovo. Merci, madame la Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja som prišiel veľmi neskoro, tak, eh, ale dovolím si položiť jednu otázku, ktorá sa týka toho, čo som si práve vypočul. Keď som prišiel, eh, vy ste práve hovorili o tom dobrovoľnom zbore alebo jednotke. Chcem sa spýtať, eh, pani predsedníčka, či už máte k tomu alebo za sebou výmenu názorov ohľadom práve tohto, ako eh, budeme sa snažiť uchopiť tento problém, pretože tu sa nachádzame na trošku takom konkurenčnom teritoriu. V každom prípade sa domnievam, že je potrebné, eh, budeme o čom mať diskutovať a myslím, že ma chápete, takže len toľko moja otázka. Ale Madame Stifler. Áno, teraz pani Stifler. Nech sa páči. Áno, ja mám viaceré otázky, ktoré boli položené, ale odpovede takisto boli už poskytnuté v tomto eh, mojom príspevku. Ja som eh, sa zúčastnila v novembri tohto roku na prvej eh, humanitárnej konferencii v Paríži, ktorá bola zorganizovaná ministerstvom zahraničných vecí Francúzska išlo o dosiaľ nezvyčajné stretnutie, ktoré by malo byť e, ako si reakciou na jednotnú stratégiu, ktorá bola inšpirovaná na základe e, e, dohovoru ohľadom humanitárnej pomoci. Žiaľ Bohu, toto nebolo završené. Mali sme teda túto medzinárodnú konferenciu s 27 členských štátov k tomu, čo sa hm, odohralo v Paríži. Mohli by sme e, niečo takéto zorganizovať podobné a možno, že komisia by to mohla zorganizovať, pretože myslím si, že e, tu bolo veľa nedostatkov zo strany viacerých členských štátov, takisto tu boli obavy e, ohľadom Sýrie, ale myslím, že vy už ste viac menej troška odpovedali na túto otázku. A hm, pokiaľ ide o stratégiu Prepačte, nemôžem to tu e, nájsť, pokiaľ ide o Keniu, kde som bola nedávno. E, situácia je veľmi e, zaujímavá, pretože DJ Echo tam už veľa investovalo. Môžeme sa spýtať, že či tieto projekty financované DJ Echo by nemali dostať dostatočné, dodatočné zdroje, pretože to bolo hlavne v suchých oblastiach. Potom tu máme ešte 6 regionov a nedos, neexistuje poskytujú sa inštitucionálna pomoc práve v týchto suchých oblastiach, nie len eh, z krátkodobého hľadiska, ale dlhodobého hľadiska. Tu máme rôzne doplnkové eh, údaje, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc a takisto aj pomoc eh, rozvoju. Pani Keller, vy máte slovo. Um, ďakujem. aký je vzťah medzi reakciou na katastrofy a e, úsilím zameraným na rozvoj e, z praktického hľadiska v tejto rovine. Ak sa zamyslíme nad najbližším e, viacročným viacračnou finančnou perspektívou. Ako to dať do kontextu s týmto výhľadom, s touto perspektívou. Druhá otázka sa týka klimatických zmien, ktoré sa prehlbujú a e, úzko, sú, s nimi úzko súvisia tie katastrofy, živelné pohromy. Zohľadňujete nejako klimatické zmeny e, v tých návrhoch na budúci rok a ďalšie roky. No a záverom veľmi sa mi pozdáva, že akcentujete prevenciu v Somálsku a inde. Určite tá kríza sa dá veľmi utlmiť, dokonca sa jej dá predísť, ak prevencia bude dostatočne dobre. Pani Georgieva, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. My sme si povedali, že E, nestačí hovoriť len e, s mimovládnymi organizáciami, ale treba ich zaangažovať priamo do tvorby štruktúry, do tvorby koncepcie. Preto sme rozbehli pilotné projekty v spolupráci s Červeným krížom Save the Children, e, to je hnutie v Spojenom kráľovstve a inými dobrovoľníckými hnutiami Viete, nechceme e, dávať peniaze na niečo, čo už sa robí, čo už existuje. My chceme vynaložiť peniaze na to, čo chýba, čo treba ešte urobiť. My sme identifikovali dve zjavné medzery. Je to medzera, ktorá súvisí s pripravenosťou a prevenciou. Viacero mimovládnych organizácií je aktívnych v reakcii, ale len málo z, z mimovládnych organizácií e, majú spôsobilosti e, a zručnosti v tej prevencii, napríklad znovu zalesňovanie, e, ďalej riadenie vôbec vodné hospodárstvo a tak ďalej. Ale k tomu sa vrátim, keď budem hovoriť o klimatických zmenách. A tá druhá veľká medzera sa týka E, sa týka absentujúcej absentujúcej schopnosti a spôsobilosti v oblasti riadenia kríz. Okrem, okrem Červeného kríža a možno jedného, dvoch ďalších, tie ostatné e, mimovládne organizácie sami si to priznávajú, nie sú schopné zvládnuť z hľadiska dobrého riadenia e, riešenie krízových situácií No a to sú teda tie e, dva, e, dva, dve kľúčové oblasti. To sú tie dve medzery pre tie humanitárne zbory. No a čo sa týka zaškoľovania, e, zdá sa nám, že treba viac štandardizovaného, jednoducho podateľného zaškolovania osvety. Toto chýba, v tom je deficit a treba tomu venovať pozornosť. My v Európe e, sme veľmi šikovní v dobrovoľníctve. 100 miliónov Európanov e, sa podiela na nejakej dobrovoľníckej činnosti ročne, ale musím povedať, že viera e, dobrovoľníctva je veľmi rozkolísaná v členských štátoch. Máme štáty, kde je podiel dobrovníkov 40 a viac a máme krajiny, kde je to pod 10 Moja domovina Bulharsko tam je podiel dobrovoľníkov len 6% a má to svoje vysvetlenie, zdôvodnenie, pretože za komunizmu dobrovoľnícka činnosť bola vlastne dobrovoľne na silu alebo povinne, čiže nesie to dobrovoľníctvo istú stigmu. Ja som sa ja som ja som e, bola ponúknutá ako dobrovoľníčka, teda dobrovoľne na silu v úvodzovkách, keď som bola prváčka na vysokej škole a mám na to e, dezolátne spomienky, pretože som bola vlastne akýmsi novodobým otrokom. Ja som e, vlastne dobrovoľníčila v oblasti potravinárstva a musím povedať, že niektoré potravinárske výrobky odtedy nie som ochotná ani schopná konzumovať Takže e, skutočne od tohto sa to odvíja. Ako? Tak stojí otázka, ako pozdvihnúť ten záujem o dobrovoľníctvo, predovšetkým v tých krajinám, ktoré majú toto neblahé dedictvo trpkých skúseností a potom, aby tí dobrovoľníci mohli poskytovať svoje služby v spoločnosti v Európe. Pani Stifler, ja Chcem sa hlboko poďakovať francúzsku ministrovi Župe za zorganizovanie konferencie. Bol tým vydaný silný signál o tom, že aj v časoch ťaživej ekonomickej situácie v Európe Európa nájde si čas priestor na to, aby hovorila o hodnotách, etike a princípoch etických. A táto konferencia e, potvrdila, potvrdila e, princípy Francúzska, principiálne áno k otázke humanitárnej pomoci. E, to je veľmi dôležité. My chceme zorganizovať diskusiu ktorá e, má rozvinúť e, osvetu, e, spropagovať humanitárnu pomoc ako takú. Čo sa týka Kení, máte pravdu. Eko hovorí o aktivitách, ktoré, ktoré znižujú rizika kríz a katastrof. V Kenii je úmrtnosť a podvyživenosť u detí bola dvakrát nižšia e, než zvyšku, keď nikde nebol tento program, tento pilotný program. Eko, a pre, tento program bol zameraný práve e, na živelné e, pohromy toho typu, ako sú, ako sú ďaleko siahle suchá. A prečo to vlády a rozvojové fondy nestávajú na takýchto skúsenostiach? Komisár Pibalks e, rozbehol veľmi dôležitú iniciatívu, ktorá má e, podporiť e, tú reakcieschopnosť, tú odolnosť v, v tej e, severovýchodnej časti Afriky, tzv. africkom rohu. A musíme toto robiť nielen v Afrike, ale aj v iných štátoch, kde, ktoré sú viac nachylné rôznym živelným pohromám. Čiže e, riešenie kríz e, má byť previazanie na pomoc pri obnove oživení krajiny po postihnutí e, takouto pohromou. Pani Keller, e, v, v, v rámci viacročnej, finanč, viacročného finančného výhľadu sa chceme zamerať na schopnosť riešiť krízy a potom riešiť krízy e, a následne e, zabezpečiť obnovu a tak ďalej. Vy sa pýtate, ako to chceme dosiahnuť. Už tým, že si vytýčime ciele, ktoré ciele, ktorých plnenie možno monitorovať, vyhodnocovať. Áno, veľmi ťažko sa dosahuje udržateľný výstup. V tej mojej knihe by som radšej bola e, našla e, nástroj na strane rozvoja, ktorý by bol špecificky navrhnutý navrhnutý tak, aby dokázal priebežne zaberať. O čom, o čom vlastne hovorím? Humanitárne nasadenia a, a uvoľňovanie prostriedkov sú veľmi rýchle, pretože nedávame peniaze vládám, ale e, poskytujeme prostriedku už osvedčeným partnerom, ktorí sa osvedčili, že majú schopnosti a kapacity v určitej oblasti. Avšak ako náhle tá fáza bezprostrednej záchrany životov sa ukončí, tak my sa stiahujeme z toho procesu. A keď už sme preč, e, tak e, e, vlastne chýba tam tá ďalšia fáza tej prie, priebežnosti, tej nadväznosti, pretrvávajúceho budovania. Čiže na jednej strane máme humanitárnu pomoc a potom ten nadväzujúci krok. A zatiaľ to obsentuje, či sa nám to podarí do budúcnosti, uvidíme, uvidíme my to odporúčame, ale náš e, plán B je taký, že zaviaž, zaviažme sa k určitým konkrétnym cieľom a e, budeme skladať účty e, kompetentným za to, aby, za to, či sme naplnili tie cieľy a za akých podmienok. A v súvislosti s týmto sa dotknem otázky klimatických zmien. My sa snažíme našu prácu e, koncipovať tak, aby, e, aby ju mohli iní využívať ako argumenty v prospech veci, v prospech boja proti klimatickým zmenám napríklad. Preto máme morálnu zodpovednosť za to, aby sme obhajovali, aby sme bojovali za prispôsobenie sa klimatickým zmenám investovaním do mechanizmov, ktoré spomalujú klimatické zmeny samotnej EÚ v každom jednom nariadení, predpise e, sa snažíme ošetriť potenciálny prvok hrozby pohromy alebo rizika pohromy. No a to isté sa robí aj v oblasti spolupráce podporujúcej rozvoj. Jedna vec je istá. Pokrok sa dosiahne za podmienky globálnej dohody. A to rozhodne nevyzerá byť ako ľahká úloha. Môžem hovoriť len za Európu. Európa by nemala e, upadnúť do takej pozície, že sa budeme vyhovárať na slabosti iných, ktoré od nás ospravedlňujú za nekonanie. Ďakujem a teraz dáme slovo pánovi Neuserovi. Ja, <clears throat> vielen Dank, Frau. Ďakujem pekne, pani komisárka. Ja som si rád vypočul vašu informáciu, pretože som tam nadobudol aj dojem, že to, čo ste dnes predstavili, znovu je určite takou polčasovou bilanciou a myslím, že táto bilancia sa po dvoch rokoch skutočne si zaslúži, aby sme si ju pozreli, pretože pre mňa je presvedčivá a ukazuje celkom jasne konkrétne vykonanú prácu a perspektívy, ktoré boli stanovené, boli dosiahnuté. Dúfam, že pokiaľ ide o zvládanie kríz, budete brať do úvahy dve konkrétne veci, hlavne prevenciu takýchto kríz a po druhé určitú starostlivosť po uplynutí takýchto kríz, tak ako to bolo napríklad v prípade pobrežia Slonoviny Máme tu viacero krajín, africký roh a možno aj iné príklady by sa dali uviezť. Takže ako člen palestinskej delegácie som rád, že ste tu spomenuli ešte vyslovene aj túto krajinu. Pokiaľ ide o viacročný finančný rámec, tak tam toto rozdelenie humanitárnej pomoci do mm, pomoci zacielené na zníženie dopadov katastrofy a pokiaľ ide o finančné prostriedky pre tieto dobrovoľnícky humanitárne zbory, to je všetko v poriadku. Pokiaľ ide o to vyváženie, respektíve zacielenie, tak to nám zasa stavby ukáže v budúcnosti prax. Takisto je dobré, že tu máme určitú núdzovú rezervu, ktorá sa navýši a tým vlastne sa umožní e, tá možnosť, že budeme tomu ďalšieho roku môcť preniesť nevyužité finančné prostriedky. Myslím, že týmto bude tá rozvojová pomoc efektívnejšia a to poukazuje aj na to vlastne, čo pozitívne vyhodnotil aj účto dvor auditorov v audite. Moja otázka sa uberá tým smerom, že spomenuli ste, že veľa musíte koordinovať a to je skutočne veľmi veľká úloha, ale zároveň chcete ešte silnejšie koordinovať spoluprácu s ostatnými darcami, ako napríklad arabské krajiny, alebo Brazília, alebo Čína, to je dôležité, pretože my ešte stále ako Európska únia musíme sa vnímať ako stredobod pomoci katast- pri katastrofách a chceme spolupracovať s tými krajinami, e, ako je USA a ostatné. A táto koordinácia preto musí byť posilnená, ako to v budúcnosti chcete dosi- dosiahnuť. A ešte si myslím, že aj u nás vo výbore máte podporovateľov. Niekedy si v parlamente prichodím ako možno aj niektorí iní, ako nejaký taký ojedinelý podporovateľ týchto myšlienok. A preto by bolo dobré, aby sme jednoducho spolupracovali. Ak budete mať potrebu, tak stačí povedať, že akým spôsobom vám môžeme pomôcť, alebo akým spôsobom môžeme spolupracovať, aby sme dosiahli ešte lepšie výsledky. Newton Dunn, vous avez la parole. Newton Dunn, máte slovo. Pani predsednička, chcem Eve povedať takisto všetko najlepšie k narodinám. Pani komisárka, je tu jedno znepokojenie. Hovorili ste tu o revízii toho nástroja humanitárnej pomoci. Hovorili sa tu už o tom predtým a očakávali sme sa k tomu vyjadrite a tieto pripomienky, ktoré tu odzneli, hovorili ste tu o um, dopadovej štúdii a tej konzultácii, ale ak to dáme do angličtiny, tak jednoducho sa to ešte stále len oddialuje. Môžeme v to dúfať budúci rok alebo ešte to zažijeme v období, keď vy budete komisárka, alebo môžete nám objasniť, ako to dopadne? parol. Pani de Kaiser, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pani komisárka, vy ste už čiastočne odpovedali na otázku, ktorú som chcela predložiť, pokiaľ ide o prepojenie medzi eh, naliehavou pomocou a inými typmi pomoci v niektorých krajinách eh, za tých okolností, keď eh, v takých prípadoch, ako je napríklad Kenia alebo Somálsko, my vidíme to vzájomné prepojenie faktorov, ktoré vedú k naliehavej situácii. Máme pocit, že len taký maličký aspekt sa týka tejto naliehavej, keď ste hovorili o správe eh, vodných tokov alebo zásob eh, s vodou, alebo teda o modeloch, eh, ktoré sme sa snažili ukázať týmto krajinám, a ktoré však nezodpovedali tým miestnym potrebám, tiež zohrávali svoju úlohu. Chcem vám položiť otázku skôr, ako vy si poradíte v ťažkostiach eh, prístupu k naliehavej pomoci, pretože konkrétne ide o eh, krajiny, ktoré veľmi dobre poznám a o pomoc týmto krajinám napríklad eh, je veľmi ťažké sa dostať k tomuto obyvateľstvu k tejto naliehovej pomoci, keď je bombardované, ako sa to odohráva napríklad v prípade Somálska, ako si poradíte napriek týmto politickým veľmi ťažkým okolnostiam, pokiaľ ide o tento prístup eh, k tejto humanitárnej naliehavej pomoci, ktorý je veľmi dôležitý a dokonca rozhodujúci. A pokiaľ ide o Demokratickú republiku Kongo, je potrebné si takisto stanoviť, a teda či ste si vy už stanovili, čo a ako eh, sa bude realizovať, pretože možno sa nachádzame na hranici eh, katas- humanitárnej katastrofy. Ďakujem pekne, pani Georgieva. Máte slovo, aby ste odpovedali na túto otázku. Thank you. A... Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. My sme veľmi obozretní a uvedomujeme si, že máme 5-ročný, týka sa to mňa, máme 5-ročný mandát. Dva roky z tohto mandátu už uplynuli, to znamená, do istej miery už som na poli tej cesty, ktorú musím ubehnúť a som si celkom jasne predsazala, že čo ešte chcem dosiahnuť do konca týchto 5 rokov a my sme mali na našom kabinete stretnutie, kde sme o tom zase poradili, pokiaľ ide o tie konkrétne cieľe, hovorili sme o týchto témach a ak to, sa na to pozriem reálne, tak si uvedomím, že niektoré iniciatívy sa môžu preniesť ďalej, pretože um, to nejako cyklicky sa ďalej odvíja, ale treba povedať, že dva roky je správne obdobie, dosť dlhé obdobie na to, aby sme už vychádzajú z toho, čo sa nám podarilo dosiahnuť a dúfam, že sa nám podarí v budúcnosti ešte viac sústrediť na prevenciu, pokiaľ ide o nákladovosť humanitárnej pomoci. A budeme sa snažiť prepojiť k humanitárnu, humanitárnu pomoc a rozvojovú pomoc. Budeme sa snažiť identifikovať nové konkrétne problémy, budeme sa snažiť ešte e, nájsť ďalších darcov. Pýtate sa, ako to s tými novými darcami chceme dosiahnuť najdôležitejší priestor pre nových darcov, aby boli zaintegrovaní do tohto systému, tak na to máme OSN. Či už per definícii môžeme hovoriť, že všetko, čo urobíme pre OSN, respektíve čo oni urobia pre OSN, tak to je vlastne už participácia na tejto spolupráci. Ale zároveň musíme aj my robiť konkrétne iniciatívy, ja to aj robím. Máme tú diskusiu, ktorá bola iniciovaná s Ruskom, s Čínou, s Tureckom a Takisto to chcem dosiahnuť aj s Arabskou ligou, ligou arabských štátov, s jedným jediným cieľom, na ktorý stále myslím. Chceme zabezpečiť, aby sme spoločne vnímali a chápali to, že humanitárna práca, humanitárna pomoc nie je politickou záležitosťou. Musíme si uvedomiť, že tu nie sú iné možnosti, ako byť ľudský a humánny a že jednoducho musíme sa všetci spolčiť a na základe tohto jednotného princípu to znamená pomáhať tým, ktorí si najviac zaslúhujú túto pomoc, že sa musíme na tom všetci uzhodnúť. Lebo iba takýmto spôsobom zabezpečíme stabilitu, ktorá bude prospech všetkých. Ja oceňujem vaše ponuky za to, ohľadne toho, že chcete pomáhať. Myslím si, že ponuka zo strany parlamentu bola vždy vynimočne prospešná, pokiaľ ide o našu prácu. Týka sa to všetkých oblastí, pretože parlament sa zdá, že je buď s nami, alebo o krok pred nami, pokiaľ ide o mechanizmus kapacít reakcie na katastrofické situácie, pok- alebo pokiaľ ide o humanitárnu pomoc, alebo pokiaľ ide o prepojenie tej rehabilitácie a postkrízovej pomoci. Takže mm, ja ten signál môžem vo vzťahu k vám vyslať iba taký, že poviem, iba no pokračujte v tom, čo ste to teraz robili, pretože to vaše posilňujúce slovo vždy bolo skutočne vnímané pozitívne. A ak by sme tu mali niečo konkrétne, čo by sme vám mohli spomenúť, tak s tým vždy prídeme a objavíme sa pred vami, aby sme vás požiadali o vašu pomoc. Ja Beriem tú otázku, že či sa nám to všetko podarí dosiahnuť ešte za mojho mandátu. Áno, ja vás chcem uistiť, že áno, my sme urobili a zaznamenali e, veľmi konzekventný vyhodnocovací mechanizmus, kedy, týkajúci sa toho, že kedy vlastne začíname e, spúšťať jednotlivé E, iniciatívy. Uvedomujeme si to riziko určitej neutrality, nestrannosti, nezávislosti, ktorú by mala splňať e, humanitárna pomoc a preto potrebujeme práve túto diskusiu E, ktorá by bola ešte urýchlená a akcelerovaná. Teraz, keď to riziko už tu nie je prítomné, tak zase musíme byť opatrní, aby sme využili všetok čas, ktorý máme k dispozícii a zamysleli sa nad tým, akým spôsobom budeme implementovať nové nariadenie. Je to holistické, zameriava sa to do budúcnosti a spája to celú tú komunitu humanitárnej pomoci, rozvojovej pomoci, politickej podpory, týmto sa všetci dostávame na jednu palubu a preto potrebujeme trochu viac času, aby sme to premysleli. A takže ja by som vám chcela spomen- slúbiť, že neodídem, pokým sa nám to nepodarí celé dotiahnuť do konca. A môjim úmyslom je e, uchádzať sa aj o druhý mandát. A pokiaľ ide o to, akým spôsobom zabezpečíme si prístup pre humanitárnu pomoc, existujú iba dve podmienky. Poprvé, že nás potrebujú, že sa potrebuje takáto humanitárna pomoc a druhá je, že môžeme pomôcť tým, ktorí túto pomoc potrebujú. Čiže to je technicky možné. Splnenie druhej podmienky v niektorých častiach sveta je skutočne náročné, takže čo tam robíme? My sa snažíme dosiahnuť dve veci. Spolupracujeme s partnermi, ktorí sú úspešní, pokiaľ ide o sprostredkovanie pomoci e, v veľmi nestálom prostredí, napríklad Somálsko. Momentálne treba povedať, že to je veľmi obmedzený priestor. Najviac nám tam pomáha Červený kríž, Mali sme tu 16 organizácií, bolo tu 16, pardon, musím to objasniť takto, Somálsko pod kontrolou Al-Shabaab. Nie celá oblasť Somálska, iba tento región, kde Al-Shabaab je eh, kon, kde to má pod kontrolou. Momentá, boli tam vyhostené 16 organizácií, niektoré z nich boli našimi partnermi a výsledok takéto situácie je, že sa zúžil ten prístup do týchto krajín práve v tom čase, keď ľudia potrebovali pomoc najviac. Difficult this is. Brunaj, tam je takisto veľmi ťažký prístup. Pokiaľ ide o náš tým, jednoducho nepodporujeme nejakú pomoc zatvorene, cez zatvorené hranice. Nechceme vyhadzovať peniaze našich daňových poplatníkov bez toho, že by sme vedeli dopredu, či sa nám podarí trafiť alebo netrafiť to, ten cieľ, na ktorý sme sa zamerali. To znamená, ak tento prístup bude aj naďalej nulový, tak aj tá naša schopnosť pomôcť týmto postihnutým ľuďom bude na úrovni nula. Takže prvá vec je, že sa snažíme podporovať tie organizácie, ktoré sme našli, a ktoré, považujú, ktoré považujeme za také, ktoré dokážu sprostredkovať túto pomoc ľuďom, ktorú potrebujú túto pomoc. Vytvárame určitý nátlak na vlády rôznymi nástrojmi, ktoré máme k dispozícii, aby túto pomoc takisto prijali. A po tretie, snažíme sa pomôcť ľuďom, ktorým sa podarilo opustiť tieto oblasti ako utečenci. Vôbec to nie je uspokojivá situácia, avšak je to určitá pripomienka memento, že prečo nie je akceptovateľné, aby sme mali také štáty, ako napríklad Somálsko, kde sme zlyhali, kde nemôžeme úspešným spôsobom pomáhať. Áno, my z oblasti humanitárnej pomoci sa snažíme pomáhať ľuďom. To je to je dôležité. Niekedy sa nám podarí pomôcť viac, niekedy menej, ale snažíme sa pomôcť. Ale humanitárna určitá odozva, nie je riešením problému ako také, pretože hlavný problém je, že máme štát, ktorý jednoducho nefunguje. A to si vyžaduje určitý komplexný prístup práve v oblasti a vo vzťahu k takýmto štátom, ktoré nie sú úspešné. Pani Kaiser? Yes, but if I have an agreement, I ask the, the micro. Uh... Pani komisárka, len jeden bod by ste povedali, že vy ste tlačená zo strany vlád, aby ste eh, sa eh, eh, tam nasadili, tak napríklad v prípade Brunej, ktorý bol hrozný, vieme, že napríklad nový veľvyslanec Sudanu v Chartume mi hovoril o tomto projekte rozvoja východnej časti krajiny, ktorú máme a tak ďalej hovorí, že oni budú ešte e, zvyšovať e, práve túto e, pomoc Brunej a Lamonten, pretože nemôže jej možno ju tam nasadiť, pretože sú tam veľké nepokoje. Ako môžeme zabezpečiť rozvoj východu bez toho, že by humanitárna pomoc sa tam vôbec dostala do Brunaju? Neviem, že či to nie je v rozpore s niečím, čo vlastne tam nefunguje. Prepačte, že sa k tomu vraciam, ale pre mňa je to jeden z zásadných problémov. Je, je, je me donne la parole. Ja som si sama poskytla uh, eh, slovo, pretože takisto by som chcela položiť dve otázky. Či Európa uh, sa zasadzuje vo všetkých migračných tokoch a takisto aj v utečeneckých táboroch, ktoré sú vytvorené uh, týmito arabskými milíciami a že či aj v Sýrii, pokiaľ ide o utečencov, ktoré opušťa, ktorí opúšťajú Sýriu, a idú do utečenských táborov v Turecku, že či je tu prístup, v akom stave sa nachádzajú tieto tábory a aké potreby tieto tábory majú. V už pred niekoľkými dňami som sa vrátila z návštevy posledného francúzského departmentu zamorského, ktorý je Majot, a ktorý sa nachádza e, nedaleko Komorských ostrovov. Tam som e, diskutovala s mimovládnymi organizáciami pre ľudské práva, ktorí mi povedali, že, vidie, že vedia o stoviek mŕtvych, eh, ktorí zomierajú eh, na ceste medzi komorami a Francúzskom. Či existuje program, sa chcem spýtať, eh, pomoci týmto utečencom? Pani Keller takisto požiadala o slovo. It's just a quick follow-up on... Ja len nadviažem na jednu otázku, ktorú sme uh, Eh, položili predtým. Vy ste povedali, že by, by ste si prijali viac flexibility v rámci finančných nástrojov, eh, ktoré by umožnili rýchlejšiu a eh, lepšiu flexibilitu medzi reakciou na živelné programy a otázkou rozvoja my tu v parlamente môžeme veci ovplyvňovať, ale mohli by ste byť trošku konkrétnejšia e, z hľadiska tohto nástroja. Malo by to súčasťou DCI, alebo malo by to byť odťažité od toho? Máte na mysli niečo, čo by bolo vejené v rezerve? Ako si to predstavujete? Ďakujem. Nech sa páči, máte slovo. Takže k tomu podremu Nílu na humanitárnej strane máme povinnosť pomôcť ľuďom. Jednoducho nás potrebujú. My nebudeme predsa trestať ľudí za e, chyby ich vlád. Preto nedávame peniaze vládam, ale poskytujeme pomoc, potraviny, zdravotnícke pomôcky, obýva, e, bývanie priamo dotknutým komunitám vo, v Súdane, v Kartúne, v Džube. Sa dejú strašné veci. No čo to znamená? Väčší počet ľudí trpí. Snažíme sa teda no, pomôcť priamo týmto ľuďom. Tam, alebo v tých pradoch, že nie, nie je možnosť priameho prístupu k týmto koncovým odberateľom, tak povediac, sa núka alternatíva poslať peniaze za hranice. E, to znamená, neviete, kam tie peniaze idú, u koho napokon skončia. A to je podľa nás veľká chyba e, takýto postup, ktorý som opísala, e, znamená e, bez adresnej zodpovednosti, možno tie peniaze sa dokonca zneužívajú aj tými, ktorí zabíjajú. Nemáme, eh, nemáme na to dosah. Preto priamy prístup, priamy kontakt je veľmi dôležitý. Ja vám samozrejme môžem tu dnes tvrdiť, že že my robíme všetko preto, aby to tak nebolo, ale jednoducho je to tak modrý mil tam skutočne je obrovská, obrovský problém práve s tým priamým prístupom k ľuďom. V niektorých častiach eh, Somálska je ten problém. No a eh, pokiaľ tie medzinárodné organizácie OSN odídu, tak eh, v podstate ostane ten ICRC tí majú dosah na 1,9 milióna ľudí, ale to je stále málo. No, vy ste sa dopytovali na DRC. My máme obálku 44 miliónov na humanitárnu pomoc. E, tam ide o anticipovanie potrie, predvíjanie potrie. Vieme, kto sú našimi partnermi vieme, ako chceme naložiť s týmito peniazmi, ale ale čo sa týka e, civilnej ochrany, aj tam sme pripravení promptne konať pri, pri potrebe evakuácie našich občanov, ale aj e, cudzincov podľa okolností samozrejme my sledujeme dianie, aby sme vedeli reagovať. Čo sa týka Sýrie, v Sýrii je problém už ďaleko väčší ako len otázka porušovania ľudských práv, už je tam humanitárny problém, ľudia utekajú zo Sýrie, v Sýrii trpia ľudia. My máme našich pracovníkov v Damasku eh, kvôli utečencom, ale ich schopnosť eh, dostať sa do oblasti, kde je konflikt najťaživejší, eh, tá, tá schopnosť je veľmi obmedzovaná. Čo sa týka diania v Turecku, chcem začiatkom budúceho roka navštíviť Turecko, navštíviť tie utečenecké tábory. No ale uvidíme, uvidíme, čo tam uvidíme. A závisí e, od tureckých, e, tureckej protistrane, kedy nám zorganizuje takýto výjazd. No a čo sa týka migrantov, komisárka Malmström E, keď hovoríme o migrácii v rámci EÚ, to spada do kompetencie komisárky Malmström. No a e, členské štáty majú možnosť získať finančný príspevok, keď zažívajú e, silnejšie migračné toky. A uznávam, že je to závažný problém, ale to, čo vidíme v médiách, je len špička ľadovca. No a poč- tie počty utečencov, tie veľké počty utečencov a presídlených ľudí sú v rozvojových krajinách. 240 miliónov utečencov. o tomto e, e, hovoril e, švedský výbor pre utečencov. 85 90 z tohto počtu sú ľudia, ktorí sa presúvajú z jednej rozvojovej krajiny do inej rozvojovej krajiny. A toto ostáva nepodchytené. Ako sa teda chceme popasovať s tým problémom utečencov do budúcnosti? No a dôsledky klimatických zmien e, ešte viac strpčujú e, ich situáciu ekologickí alebo klimatickí utečenci, to začína byť problémom samo o sebe. UNHCR sa k tomu stavia veľmi seriózne. Norsko nedávno zorganizovalo takú e, verejnú diskusiu v súvislosti s, s výročím Nansenu a Práve e, tá diskusia sa zamerala na dlhodobých e, utečencov, pozerajúc sa sa predovšetkým na ten, ten humanitárny rozmer, pretože často ide o záchranu ľudského života pri tých utečencoch. Ak hovoríme o utečencoch v rozvojových krajinách, nie v EÚ, alebo teda netýka sa to tých utečencov, ktorí dorazia do Európy. Uh, Ďakujem pekne za vaše vyjadrenie. Chcete ešte niečo povedať? Nie, chcem sa len poďakovať. Nie, chcem niečo povedať. Uvidím vás o niekoľko mesiacov a teším sa na to. Nous passons maintenant au point 8. Teraz prejdeme k bodu 8 na programe schôdze ohľadom návrhu správy s návrhom odporúčania Európskeho parlamentu Rade o postupe prípadného založenia Európskej nadácie pre eh, demokraciu. Pán Svensson mal vypracovať eh, stanovisko, ktoré musíme predložiť eh, výboru AFET k tejto otázke. A tým pádom, pán Svensson, vám odovzdávame slovo, aby ste nám odprezentovali vaše stanovisko. Ďakujem. Tak för ordet, för ordförande. Ja, det... Ďakujem za slovo. Myslím, že je e, rozumné a dobre načasované, ak máme dnes predkladať stanovisko k úrovni demokracie. E, myslím si, e, že Našou snohou e, je mať väčšiu mieru vplyvu, ale e, je dôležité to, že aj pri tejto správe zohráva náš výbor poradenskú úlohu. Škoda, že sa nepodarilo vydobiť širšiu kompetenciu pre nás za výbor DV, ktorý je výborom zodpovedným za objasnenie toho, čo je obsahom tejto správy. A obvykle, David, a obvykle je to práve náš výbor DV, ktorý sa vyjadruje k týmto témom. Pre takého harcovníka, ako som ja, e, s útosťou konštatujem, že len veľmi málo peňazí je k dispozícii pre, pre túto Európsku nadáciu pre demokraciu. Ale zamyslíme sa nad tým z hľadiska rozvoja. Určite demokracia je čosi viac ako fungujúci administratívny systém. Tu v EÚ zodpovedáme za šírenie demokratických hodnôt po celom svete. A je našou úlohou dve, dôverovať každému jednotlivcovi z hľadiska demokratických hodnot, ktoré zhmotňuje. My nie, nie, je len o otázku slobodných volieb. My vieme, že voľby aj tohto druhu dokážu poviesť k rozhodnutiam, ktoré nemôžno ani považovať za súčasť demokratickej kultúry. Čiže je, sú tu mnohé kontroverzné aspekty, ale e, myslím, že tako, táto správa obsahuje prvky, ktoré otvarujú príležitosti, príležitosti podporujú, e, ktoré nahrávajú tým, tým skupinám, ktoré bojujú proti diktatorským režimom. Mám na mysli krajiny e, presadzujúce tzv. novú demokraciu. Mali by sme podporovať organizácie, ktoré sa snažia presadiť demokraciu. Mohli by sme uviezť dlhý rad krajín, ktoré majú dem- demokracie, ktoré majú politické strany s viac menej demokratickým profilom treba e, dbať o to, aby európska pomoc bola relevantná a účinná. Ak hovoríme o vytvorení nového fondu nadácie pre podporu demokracie, tak e, otvára sa riziko prekrývania sa s inými organizáciami. A chceme vytvoriť takúto nadáciu, tak nesmieme vytvárať čosi, čo bude konkurovať iným takýmto subjektom alebo obdobným subjektom. Mali by sme sa opierať z už existujúcich skúseností, odborných skúseností, organizačných skúseností ak vytvárame niečo nové, tak mali by sme vytvárať niečo, čo doplňa to, čo už existuje, nevytvárať niečo nové, čo bude len duplovať niečo existujúce. A chceme maximalizovať prínos takejto nadácie, tak malo by to zajsť nad rámec európskeho susedstva. Nedostatok demokracie vedie k utrpeniu ľudí to platí globálne. Nemôžeme dovoliť tomu, aby e, globálne faktory blokovali naše úsilie v tejto oblasti. Takto som koncipoval e, svoju, e, svoje stanovisko, čiže podpora by nemala byť obmedzená geograficky. si vypočujem názory kolegov. Ďakujem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 and, and what it adds to the, pro the proposals and the institutions that are already existing. Thank you very much. Madame de Kaiser, vous avez la parole. Merci, madame la présidente. My už sme veľa hovorili o, o tomto fonde alebo tejto nadácii pre demokraciu. skutočnosti v súčasnosti je to stále ešte len koncept a myslím si, že úloha výboru pre zahraničné veci, ako je naša úloha, spočíva v tom, aby sme vytvorili rámec pre túto nadáciu alebo fond, čo vlastne chceme, pretože ešte nič nebolo rozhodnuté, vôbec nič, čo sa týka štruktúry alebo jednotlivých rozhodujúcich orgánov tohto fondu ako aj aktérov, ktorých sa to bude týkať a ako to vôbec bude fungovať. Takže je to veľmi dôležité, aby sme povedali, čo vlastne zamýšľame, čo chceme a čo nechceme. Domnievam sa, že e, e, ten spoločný bod, e, na ktorom sa zhodujeme, je tá myšlienka neprekrývať alebo neurobiť dvojitú prácu už vzhľadom na existujúce organizácie, tak ako to povedal pán Svensson, tak ako Takže tu máme organizácie, ktoré budú z časti eh, dotované zo strany Európskeho eh, parlamentu, takže my by sme si mali ponechať eh, tieto možnosti, nasmerovať tento fond a takisto aj možnosť overiť využívanie týchto fondov alebo finančných tokov, ktoré pôjdu do tohto fondu. Myslím si, že výbor pre zahraničné veci to urobí a my by sme to mohli tiež pripomenúť. Ďalej tu máme bod, ktorý alebo body, ktoré v súčasnosti ešte nie sú odsúhlasené, pretože nebol nájdený konsenzus. V vašom odseku 2, pán Svensson, hovoríte veľmi trefne a ja s vami súhlasím že je potrebné, aby tu bola pridaná hodnota, ktorá bude odlišná od existujúcich nástrojov alebo organizácií. A máme tu veľkú diskusiu ohľadom e, tejto témy. Je potrebné sa zamyslieť, že či to bude mať e, formu grantov, ktoré budú udelované určitým aktorom, teda tie maličké sumy, ktoré budú slúžiť na šírenie a podporu demokracie, alebo že či to bude skôr vo forme pomoci aktorov jednotlivých príslušných e, krajín, ktoré prechádzajú demokratickými zmenami, ale vo, či to budú e, politické nadácie v Európe, ktoré by mohli, ak budú e, aktivity e, realizovať mimo územia EÚ, mať možnosť dostať toky alebo financie z tohto fondu. Ja sa domnievam, že ak to budú také menšie sumy, ktoré budú udelované alebo prisudzované jednotlivým aktérom v teréne, v v krajinách, ktoré prechádzajú demokratickými zmenami, zmenami tak e, častokrát sú tu ťažkosti s tým, že nevedia títo aktéry vyplniť jednotlivé formuláre a že európsku byrokraciu ešte nepoznajú. Ja sa domnievam, aspoň za seba, a takisto predložím podmajúci návrh, že by to mohlo fungovať e, v prípade politických nadácií, ktoré majú štruktúry alebo schopnosti práve e, takto realizovať túto činnosť, ak pôjdu treba do Tuniska, v Sýrie alebo v iných eh, podobných krajinách, pretože eh, to by bolo akési odklonenie sa od, eh, tej pôvod, od toho pôvodného cieľa tohto fondu, čiže pomôcť tým, ktorí sa objavili, snažia sa bojovať a nevedia si ešte poradiť, dajme tomu, s touto byrokraciou. Takže my, aj ja, moja politická skupina si myslí, že je, pokiaľ ide o príslušných aktérov v krajinách, ktoré prechádzajú demokratickými zmenami, ktoré potrebujú demokraciu, tak sa mi zdá byť to veľmi dôležitý bod to takto realizovať. Ďalej, eh, schopnosť eh, rýchlej E, možnosti zásahu alebo realizácie, to je dôvod, ktorý by mohol zdôvodniť využitie e, tohto fondu a pokiaľ ide o prekrývanie alebo dvojitú prácu, to je niečo podobné ako minulý týždeň v New Yorku na pôde LSN s pánom Lamsorfom sme spomínali, ako aj s niektorými ďalšími kolegami z EP. Um, hovorili sme o Fonde pre demokraciu OSN, ktorý je ktorý dostáva financie zo šiestich z našich členských štátov, má určité kompetencie. Tento fond pre demokraciu OSN by mohol byť to vzorom, bolo to Nemecko, Taliansko, Francúzsko a tak ďalej, ktoré podporujú tento fond. Takisto ide o konkrétne činnosti, ktoré sú uh, veľmi uh, rýchle, priamo zacielené na jednotlivých malých aktérov. Ako to teda zorganizovať, keď nechceme zdvojiť eh, tú prácu už s existujúcimi organizáciami, ale takisto ak nechceme zdvojiť eh, prácu s jednotlivými nástrojmi, ktoré <clears throat> sú eh, používané v niektorých členských štátov. Tento fond pre demokraciu, aj keď chápem cieľ a súhlasím s touto myšlienkou, že to môže byť veľmi užitočné, potrebné najprv to presne zacíliť, aby sme niečo konkrétne realizovali, obzvlášť v tých krajinách, ktorí bojujú za demokraciu, aby sme nestratili zároveň ale kontrolu nad rozpočtom, ktorý eh, bude súčasťou týchto, tohto fondu. Ďakujem pekne a teraz pán Kačmarek má slovo. Pani przewodnicząca, wydaje mi się, że opinia z punktu widzenia... Ďakujem pekne. Ja mám dojem, že toto stanovisko je, sa na to pozrieme veľmi dobre, všetci súhlasíme s touto tézou, pokiaľ ide o rozvoj jednotlivých rozvojových krajín, že tento rozvoj závisí aj od demokratizačného procesu týchto krajín. Neviem, či to môžeme takto povedať, ale krajiny v Afrike, ktoré majú stabilnejšiu demokraciu, kde je správa ako tak v poriadku, tak tie sú, skutočne vychádzajú na, z toho celého lepšie smerom na vonok. A ak to vyzerá na vonok dobre, tak to potom vyzerá aj smerom dovnútra lepšie. To znamená, táto demokracia je kľúčovým prvkom a myslím si, že tento druhý bod bol veľmi dobre naformulovaný. Je tu aj o to nebezpečie, nejaké, že by sme robili niečo dvojnásobným spôsobom, sa prekrývalo. Že by, a my ako výbor si takéto prekrývanie kompetencií neželáme. Musíme to ešte raz zdôrazniť, pretože tá prídaná hodnota celého toho výsledku je pre nás dôležitá. Ale táto úvoha, pokiaľ ide o nejaké hľadanie nových nástrojov, tak to je výsledkom toho, že opatrenia doteraz jednoducho nezodpovedali našim požiadavkám a očakávaniam. Už Viacero rokov sa inštitúcie snažia o to, aby kvalitu demokracie zvýšili v niektorých regiónoch, častiach, posilnili demokraciu, ale tie výsledky nie sú veľmi optimistické, nie také, ako by sme si želali. A pokiaľ ide o takú všeobecnú pripomienku, tam by som uvedol, že ak tento nástroj má byť účinný, tak sa musí sústrediť predovšetkým na to, aby bol priamo zacelený na konkrétne problémy v teréne. Máme viaceré rozvojové krajiny, kde sú problémy a tie problémy sa opakujú práve v oblasti financovania. To znamená, že častokrát musíme spolupracovať s rozvojovými krajinami ale toto, táto spolupráca je komplikovaná, pretože to partnerstvo ako také je ovplyvnené negatívnym spôsobom, na minimálne z pohľadu jednej strany. A preto musíme zaangažovať aj miestne organizácie v rozvojových krajinách, pretože iba takým spôsobom sa môže dosiahnuť zlepšenie situácie. To je pre mňa veľmi dôležitý cieľ. Ďakujem pekne, teraz odotám slovo oddeleniu pre eh, vonkajšie zdanenie na čele s pánom Ali Žornom. Uh, thank you, Chairman. Um... <clears throat> Ďakujem pekne, pani predsednička. Veľmi zaujímavá diskusia. Ja by som iba pár slovami zareagoval na niektoré z tých pripomienok, ktoré tu odzneli, týkajúce sa toho konceptu, a správne sa to pomenovalo, že to je ešte koncept. Tá myšlienka za tým ktorá tu bola spomenutá. Celé to vyvstalo v spoločnom oznámení vysokej predstaviteľky na úrovni Európskej komisie, pokiaľ ide o politiku susedstva. A takisto 20. júna to odznelo na Rade miestov zahraničných vecí. Títo to predložili na komisiu a očakávajú nejaké konkrétne návrhy. A ten návrh ako taký bol inicializovaný ministrom zahraničných vecí Polske, Polska ktorý požadoval zriadenie nejakého fóra, konventu, pokiaľ ide práve o túto nadáciu európskej, eh, pokiaľ ide nadáciu demokracie. Po spolupráci zaangažovaných tu bola požiadavka na zriadenie určitej task force a dospelo sa k rozhodnutiu, že namiesto nejakého konventu čo by vlastne trvalo príliš dlho, respektíve akcie schopnosť takéhoto nástroja by bola obmedzená, tak by sa zriadil určitý fond, ktorý by zriadili členské štáty, ktoré sú ochotné prispievať do ňoho. A ako náhle by sa zriadil takýto fond pod takto ako jedného členského štátu, tak potom by to mohlo dostávať eh, finančné prostriedky z rozpočtu Európskej únie. Komisárka, komisár pre rozšírenie a, susedskú, a politiku susedstva naznačil, že zhruba 5 až 10 miliónov hrubého domáceho dôchodku NPA by mohli byť alokované práve do tohoto fondu, ktoré by mm, zabezpečili schopnosť takéhoto fondu. Potom sú tu ešte členské štáty, ktoré takisto preukázali veľký záujem o, o spustenie takéhoto mechanizmu. Treba povedať, že sa nachádzame vo fáze, kde sa dosiahla základná zhoda medzi mm, službami komisie a radou, všetkým pokiaľ ide o tú pridanú hodnotu celého tohoto nástroja, o ktorom sa tu dnes momentálne hovorilo. E, je tu o to, aby sme nevytvorili niečo, čo by vlastne paralelne fungovalo popri niečom, čo už vlastne funguje a preto je dobre, že niektorí poslanci poukázali na tom, že tá hlavná pridaná hodnota by mala byť vlastne, aby to bola predlžená ruka nezávislého charakteru, aby to nebola súčasť Európskej inštitúcie Európskej únie, ktorá by jednoducho mohla reagovať rýchlo na situácie, ktoré sa objavia v takých krajinách, ktoré už prešli do toho demokratizačného procesu, alebo ktoré ešte zatiaľ v tomto procese nie sú. A hlavným cieľom v tomto koncepte nadácie pre demokracie by bolo priame financovanie aktérov, či už sú to žurnalisti, alebo politickí aktéry, alebo iní, ktorí by mohli pomôcť zlepšeniu situácie. Musíme povedať celkom jasné, že tento stimul, ktorý prišiel, vzýšiel práve z arabskej jary a z úvah týkajúcich sa uh, krajín alebo situácie v krajinách nášho východného partnerstva. Nemalo by to byť však výlučne zacielené iba na tieto krajiny. Finančné prostriedky, ktoré prichádzali z členských štátov, by boli jednoducho využívané aj pre krajiny, ktoré sa nachádzajú mimo tých krajín, ktoré patria do, eh, tých krajín, ktoré, do skupiny tých krajín, ktoré sú zaangažované v kontexte susedskej politiky. Zároveň sme hovorili s politickými nadáciami, s mimovládnymi organizáciami na úrovni Európskej únie. V niektorých prípadoch by možno bolo vhodnejšie a relevantnejšie, aby sme pracovali formou politických nadácií, ktoré máme a mimovládnych organizácií. To by vlastne zabezpečilo nielen financovanie, ale aj zacielenie konkrétnych aktivít. To financovanie ako také by však muselo prebiehať v spolupráci s miestnymi aktérmi v teréne v tých krajinách. Tu treba zobrať do úvahy aj tú otázku pridanej hodnoty, komplementarity a musíme jednoducho vychádzať od skúsenosti našich partnerov, aby táto nadácia pre demokraciu fungovala tak, ako to od nej očakávame kde sa nachádzame momentálne. Rada ministra zahraničných vecí v piatok si vyhodnotila to, čo bolo zatiaľ zo strany komisie v tejto oblasti vykonané a máme tu návrh politického vyhlásenia, ktoré bude distribuované, respektíve bolo distribuované minulý týždeň jednotlivým členským štátom. Na zváženie sú tu ešte stále určité okruhy otázok, ktoré budú musieť byť prerokované eh, s členskými štátmi. jeden z tých najcitlivejších problémov bolo, že či sa dovolí alebo nedovolí priame financovanie politických strán. To je dosť cistlivá otázka, kontroverzného charakteru, ale ten spôsob, ako sme si to my predstavovali, je, že sa nebudú vypisovať nejaké biankošeky, aby s tým mohli politické strany urobiť to, čo chcú, ale podobne ako iné nadácie, ide tu o to, aby politické strany mohli byť financované priamým spôsobom iba vo výnimočných situáciách. A keď sme sa pozreli na to, ako fungujú ostatné nadácie, tak sme zistili, že tieto situácie môžu nastať, ale to budú skutočne tie mimoriadne situácie a nemalo by to byť pravidlom. A v takomto prípade jednoducho nebude pomoc e, poskytnutá na základe nejakého ideologického charakteru. Nechceme podporovať jednu stranu v neprospech druhej. To by nebolo ideologicky prospešné. Avšak je to citlivá kontroverzná otázka aj z pohľadu členských štátov. A ďalšia otázka, aby som to uzavrel, sa týka toho, tej myšlienky, že nadácia ako taká by bola zriadená iba zo strany tých členských štátov, ktoré majú skutočne záujem o to, aby prispeli. Niektoré členské štáty by chceli mať situáciu, aby participovali všetky členské štáty, aby sa podpísalo nejaké vyhlásenie, aby tam bola aj potom kontrola. Áno, pokiaľ ide o pri financie z európskeho rozpočtu, tam bude isté kontrola zo strany Európskeho parlamentu a členských štátov, ale toto sú tie dve hlavné okru, dva hlavné okruhy tém, o ktorých ešte budeme musieť rokovať a budúci týždeň bude stretnutie hľadne tejto témy s členskými štátmi. Dúfam, že do konca roka sa nám podarí finalizovať tento koncept, aby sme to potom mohli uh, začiatkom leta alebo do konca jary budúceho roku spustiť Vidíme, že situácia sa ešte stále vyvíja, predovšetkým v oblasti južného susedstva. Potrebujeme tento nástroj čo možno najskôr, aby úspešne fungoval. Nemôžeme si dovoliť luxus, aby sme dlho čakali a vyčkávali, pokým to celé spustíme. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pán Aleksandr Nerisandli za komisiu. Um, thank you, Madam Chair. My name is actually Alexandra Neri. Moje meno je Alexandra Nerisando. Takže len drobná úprava. Ja robím e, na generálnom riaditeľstve DEVKO. Nemám ani veľmi čo e, dodať k tomu, e, čo už povedal môj kolega. Ako konštatoval, existuje dohoda medzi komisiou a Európskou diplomatickou službou v súvislosti s touto nadáciou. No a e, dá sa konštatovať, že komisia je e, ochotná e, poskytnúť peniaze do tejto nadácie, ale najprv musí byť špecifikovaná inštitucionálna štruktúra no príspevky z európskeho rozpočtu do nadácie musia byť plne v, súlade s európskymi finančnými predpismi a zásadami a samozrejme berúc do úvahy e, tú, ten prínos tejto nadácie. To znamená flexibilne reagovať na rýchlo sa meniace situácie. No a táto nadácia mala e, byť vytvorená ako medzinárodný trust, to znamená, členské štáty by prispievali z rozpočtu EÚ, by sa prispelo, ale tá nadácia by mala vlastné e, zásady e, nakladania s týmito prostriedkami konečným adresátom alebo príjemcom. Ešte raz e, teda veľmi sa tešíme na ukončenie diskusie na pôde rady medzi členskými štátmi a o to sa vlastne budú odvíjať ďalšie konkrétne predstavy o nadácii. Ďakujem pekne. Teraz pán Al Svensson, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem e, za e, tieto príspevky a s veľkým napätím očakávam na vaše pripomienky s vašimi argumentami, ktoré v budúcnosti budú môcť obhatiť túto moju prácu. E, pani predsednička, domnievam sa tiež, že že nepôjde len o tie demokratické hodnoty, že určite budeme hovoriť o, veľa o týchto demokratických hodnotách, ale bez toho, aby sme si jasne stanovili, čo tým eh, vlastne myslíme. Preto je veľmi dôležité, aby eh, sme to zakomponovali v tomto mojom texte, takisto aj do budúcnosti. Je potrebné, aby eh, sme sa snažili zdôvodniť, zamyslieť nad tým, čo chápeme pod tým pojmom demokratické hodnoty, či ide o hodnoty, demokracie, ktoré sú dôležité a odkiaľ vlastne pochádzajú. Je to naozaj veľmi dôležité, aby sme mali k dispozícii e, tento rámec demokratických hodnôt preto, aby sme sa mohli angažovať v e, susedných krajinách v Afrike, ale nielen teda tam. Hm, ja aspoň takto nahliadam na túto diskusiu o demokracii demokracii a o demokratických hodnotách, o dodržiavaní ľudskej slobody. Preto je veľmi dôležité, aby sme zorganizovali také stretnutie, kde by sme naozaj mohli sa na tomto zhodnúť pokiaľ ide o tieto demokratické hodnoty. Dobre, ďakujem. Takže vám chcem pripomenúť, že konečná lehota pre predkladanie e, týchto návrhov je 8. decembra na obed a 25. januára budeme hlasovať. A teraz prejdeme k elektronickému hlasovaniu a chcem vás poprosiť, aby ste si vybrali vaše hlasovacie kartičky. Tout le monde, a pris un test. Donc tout le monde a pris sa la boîte euh, ad hoc. Bon, donc nous allons voter le... Čiže budeme teraz hlasovať ohľadom bodu 9. Najprv si to overíme teda. Najprv si to overíme. Otváram elektronické hlasovanie, či to funguje.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 La politique étrangère. Zahraničná politika Európskej únie voči skupine BRICS a ďalším rozvíjajúcim sa mocnostiam cieľa a stratégie. Kompromisný návrh číslo 1. To je za. To je proti. Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh číslo 6. Split vote. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Druhá časť. Šestky. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmeňujúci návrh číslo 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Dobre. Takže overíme si to. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Zamietnuté. Kto je za? Deviatka. Kto je proti? Kto sa zdržal? Ehm, schválené.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 záverečnému hlasovaniu elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Ešte jedno. Meno, jeden hlas nám chýba. Uzatváram elektronické hlasovanie. Jednomyselne schválené.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 odsúhlasili toto stanovisko, otváram elektronické hlasovanie. Všetci ste hlasovali, uzatváram hlasovanie. Jednomyselne schválené. Bod 11. Rozvojová spolupráca EÚ na podporu cieľa všeobecného prístupu k energii do roku 2030.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 Zamietnuté. Je to zamietnuté. Overíme si to elektronicky. Čiže druhá časť 18. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. <clears throat> Naozaj veľkou mierou zamietnuté. Pozmeňujúci návrh číslo 19.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 Kto sa zdržal? Zamietnuté. 22. Je to ústny pozmeňujúci návrh. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Myslím, že toto si overíme takisto elektronicky. Čiže 22. Otvárame elektronické hlasovanie.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 Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 31, 32 stiahnuté. 33. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 34. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Ústny pozmeňujúci návrh. 35. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Prosím pozmeňujúci návrh. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 37. Kto je za? Kto je proti?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 sa zdržal, zamietnutá. 41, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 42, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Ústne pozmeňujúci návrh 43, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 43 odpada, 44 kto je za, kto je proti. Je to v dvoch častiach, takže prepačte, prvá časť, eh, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prvá časť je schválená. Druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Schválená.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 50. -ka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 51. -ka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 52. Kto je za? Kto je proti? sa zdržal, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh číslo 53 je stiahnutý. Pôvodný text. Odsek 25. Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené.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 Uzatváram elektronické hlasovanie. Schválená 17 za 3 proti. Fin 12 de l'ordre du jour nás na programe schôdze Európska únia a Čína nevyvážený obchod. Kompromisný návrh B. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Pozmajúci návrh číslo 19. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromis C. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme si tento kompromis C. Otváram elektronické hlasovanie. Ešte jeden hlas. Uzatváram elektronické hlasovanie.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 Kto je proti? to sa zdržal? Schválené. Dvadsať sedmička. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Ústny pozmeňujúci návrh číslo 1. Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. 29.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 Uzatváram elektronické hlasové. Zamietnuté. Dvoma hlasmi. Kompromisný návrh D. Split vote. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Schválené.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 tromi hlasmi naviac. 41. Kto je za? Ešte raz, kto je za? 41. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Ústnik pozmeňujúci návrh. Dvojka.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 Všetci hlasovali. Uzatváram elektronické hlasovanie. Je to schválené veľkou väčšinou. maintenant ah avec ça. On a fini Super. Nous passons maintenant Nous avons terminé le vote. Ukončili sme hlasovanie a teraz prejdeme k stanovisku ohľadom Európskej investičnej banky. Autorom nášho stanoviska je pár Bart Stes. Vo svojom stanovisku on najprv sa venoval vonkajším výdavkom EIB a hlavne v oblasti rozvoja. A preto mu odovzdávam slovo, aby nás i hneď informoval o tomto a potom odovzdám slovo EIB na maximálne 5 minút. Takže teraz odovzdávam slovo pánovi Bart Stásovi. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za vaše za vyjadrenie. Tento, táto správa mala byť e, vlastne stručná. E, musel som sa obmedziť na konkrétny počet riadkov a ja som sa samozrejme aj opieral o tieňových spravodajcov. E, iste dá sa predložiť e, tá podoba správy pozmenujúcimi návrhmi a potom tak obsahovo dosiahnete taký širšie, e, širšie koncipovanú správu. Vieme všetci, čo robí EIB. Zaobára sa projektami, iniciatívami v rámci EÚ, ale jej externé elementy sú obmedzené asi v pomere 90 ku 10. Napriek tomu EIB svojimi aktivitami má, má, má veľký dosah na to, čo sa deje v partnerských rozvojových krajinách. Ja som formuloval eh, takých sedem odporúčaní Vychádzal som zo záverov, ktoré boli publikované v septembri tohto roku. I, i, išlo o, o, o vlastne e, krytie, respektíve ručenie za e, straty EIB. E, Musím povedať, že ten návrh obsahuje celkom zaujímavé návrhy a ja priznávam sa, že oveľa lepšie nie som očakával ale to odporúčanie, na ktorom si na to trvám, tak Európsky parlament a, a náš výbor by mal dbať o to, aby v tých iniciatívach, ktorých je aktívne EIB, aby tieto iniciatíve boli v, iniciatívy bolo v súlade s Lisabonskou zmluvou, Vieme, že Lisabonská zmluva je veľmi explicitná ohľadom používania európskych peňazí v e EIB. V nedávnovej dobe e, viedla e, veľmi detailný dialog s EP, konkrétne s rozpočtovým výborom EP. Ja som v tom svojom e, druhom bode tej správy explicitne poukázal na e, som e, skutočne si poukázal na to, že sú to rozvoje krajiny, ktoré sú najviac postihnuté klimatickými zmenami. No a preto treba týmto krajinám pomôcť. Preto som si dovolil urobiť aj druhý návrh práve v súvislosti s činnosťou EIB bolo by e, dobré, keby sa energetické projekty e, realizovali v rámci decentralizovanej štruktúry. To znamená, aby sa mohli realizovať aj e, drobnejšie projekty v teréne. Potom existujú aj veľké projekty v oblasti infraštruktúry. To si tiež treba uvedomiť. No a, a to tiež má svoj dosah na celkovú politiku EIB celkové vzaté, tak jednostranne sa zameriava na fosílne energetické zdroje, no a potom nezávislé vyhodnotenie alebo posúdenie mandátu zohľadňujúc ekologické a politické aspekty politiky EIB. Doposiaľ e, skutočne je to nedostatočné vo vzťahe k tretím štátom. Čiže EIB by mala e, s oveľa väčšou vážnosťou sa tým zaoberať. Ďalší návrh EIB e, by mala svoju svoj, svoju politiku previazať na dôležité aspekty, napríklad na dosiahnutie mileniových cieľov, na boj proti chudobe, e, na zohľadňovanie dodržiavania ľudských práv. Treba podporovať e, také e, aktivity firemné, ktoré silne akcentujú sociálnu zodpovednosť podnikov. No a samozrejme aj väčšiu pozornosť treba venovať ekologickým aspektom a e, dobrej správe veci verejných. Ďalší bod, ďalšie odporúčanie a apelujem na EIB, aby zohľadňovala vo svojej práci výraznejšie sociálne aspekty, a to vo všetkých cykloch projektov. To znamená nie len v tej prípravnej fáze, analýze, ale aj počas realizácie projektu. No a potom v tej fáze, keď po ukončení projektu, tak EIB by mala robiť určité ex post kontroly No a to, z toho z toho vzídu konkrétne zistenia, či sa veci robia dobre alebo zlé, po šiesté. Ide o vec, ktorá sa už teraz deje, ale mám na mysli, na mysli uh, uh, mám tým na mysli uh, vlastne rôzne uh, úvery, ktoré sa poskytujú aj e, menším podnikom v tých rozvojových krajinách. Myslím si, že e, mala by byť e, zabezpečená väčšia miera transparentnosti. No a, a to by aj prispelo k, k udržateľnému vývoju v oblasti životného prostredia. No a siedmy bod z, našej, z mojej strany EIB by sa vždy mala podržia, pridržiavať e, predpisov legislatívy EÚ. To vyplýva z článku 208 zmluvy o EÚ. No a to sa vzťahuje aj na e, ekologické aspekty, sociálne aspekty. E, dodržiavanie týchto zásad by mali byť podmienkou, ak nejaký podnik sa uchádza o financovanie z EIB. No a tie firmy a podniky, ktoré porušia alebo nedodržia takéto predpisy, by sa mali cutnúť na čiernom zozname. A čierny zoznam, to je zoznam e, takých subjektov, ktoré, e, ktoré by nemali nárok na peniaze EIB. Chcel by som ešte doplniť to, že e, firmy, ktoré majú sídla v daňových rajoch, by tiež nemali by tiež mali byť na zozname tí, ktorí nemajú nárok na financovanie EIB. E, spolu s tieňovými spravodajcami, spravodajcami e, sme sa zhodli v tom, že tá ročná správa EIB e, nám dáva istú predstavu o tom, s akými sumami narába EIB a A e, hovoríme teda o sume 72 miliard a myslím si, že to je e, skutočne výrazné číslo. Chceli by sme k nemu detaily. E, veľmi dôležitý je vzťah medzi EIB a lokálnou úrovňou a potom memorandum o porozumení medzi EP a EIB. E, Európsky parlament by mal e, e, razantnejšie sa aktivizovať v rámci platformy externej spolupráce a rozvoja existuje určitý koncept tohto memoranda a myslím si, že v dialogu EIB by sme by sme eh, mohli presadzovať väčšiu akcentáciu tých európskych hodnôt. Takže toľko v kocke na úvod. Ďakujem pekne. Pán Stas, teraz eh, dozdávam slovo Európskej investičnej banke, eh, ktorú tu zastupuje pán Karano. Thank you very much. Ďakujem. Ďakujem, pán Stas, za e, e, vaše úsilie vynaložené na vypracovaní tejto správy. E, ak dovolíte niekoľko úvodných poznámok, my vítame spoluprácu s EP a konkrétne s týmto výborom ohľadom našich aktivít za hranicami EÚ. Ako povedal spravodajca, toto bolo predmetom priebežného hodnotenia a nadvezuje na mandát, ktorý e, končí e, na konci 2013 a EP je e, v polohe spolurozhodovateľa. My vlastne v zmysle dohody z Kotonu sme aktívni aj v krajinách AK T. No, veľmi radi budeme poskytovať informácie EP a každoročne poskytujeme informácie o našich aktivitách v tých regiónoch. Najbližšie to bude 26. januára vo výbore. tá e, budeme prezentovať nakladanie s, e, s našim fondom pomoci čo sa týka tých návrhov alebo odporúčaní spravodajcu, sú veľmi vítané, pretože e, majú zlepšiť a rozvinúť tú externú politiku EÚ, čo je jedným z našich hlavných cieľov. Zároveň však si treba uvedomiť určité limity, e, e, ktoré má EIB vzhľadom na svoj biznis model. Náš Našou hlavnou úlohou je byť bankou EÚ, teda byť k dispozícii členských štátov a zaoberať sa sociálnym a ekonomickým rozvojom členských štátov. To je teda náš štatút, náš model, aj keď e, teda v našej činnosti sme aktívni aj mimo EÚ, ale tam sú určité mantinely. Veľmi dôležitý je rating i B, ktorý je trojité A. Náš biznis model pozostáva predovšetkým z dobrej správy tých verejných peňazí, vzťahuje sa na naše personálne obsadenie, potom našej schopnosti zniesť určitý objem e, e, rizika no a potom aj e, našimi rozvojmi aktivitami. Čiže už to ilustruje, že sa dosť odlišujeme od iných bank tohto typu. No a to, sú, to zároveň aj vytyčuje naše mantinely, ktoré obmedzujú naše možnosti e, priamejšie prispievať na rôzne činnosti. My primárne pôsobíme nepriamo, to znamená, svojou investičnou politikou máme aj obmedzené zdroje a máme aj eh, presne vymedzenú mieru rizika, ktorú môžeme, ktoré môžeme byť vystavení. Ale tak či onak sa domnievame, že môžeme výrazným spôsobom prispieť ekonomickému a sociálnemu rozvoju eh, rozvojových eh, krajín a robíme tak v úzkej e, spolupráci s členskými štátmi. To sa vzťahuje aj na e, e, výhľad po roku 2013. Tá Európska platforma rozvoja, o ktorej hovoril spravodajca, je platforma, kde pôsobíme. EP je tam pozorovateľ. No a my veríme, že sa nám podarí spoločne spojením našich síl dosiahnuť viac. Aby som nadviazal na vaše posledné slova, chceme e, tvrdšie presadzovať štandardy EÚ e, nielen v oblasti e, životného prostredia, ale aj v iných oblastiach. Musíme teda postupovať zosúladenie a to znamená, že mali by sme sa všetci pridržiavať tých istých štandardov a tým posilniť našu, naše politické e, pôsobenie alebo váhu. No, existuje návrh formalizovať náš vzťah z EP. Nemáme samozrejme nič proti tomu. To by znamenalo štrukturalizovať náš dialog z EP. Prezident EIB sa dostaví 19. decembra do výboru KONT, aby teda odprezentoval našu správu. Od 1. januára dôjde k zmene prezidentu EIB. No a očakávame, že ten nový prezident, ak si to, bude, ak si to budete prijať, e, môže on potom nový prezident navštíviť aj váš výbor. Ďakujem pekne. A teraz e, Európska komisia, ktorú zastupuje Pati, pani Mete Panink, dúfam, že som tam dobre vyslovila. Ďakujem, ja som, ja zastupujem eh, tu pani, čo ste menovali. My vítame návrhy tohto výboru, pretože sú v súlade eh, s tým stanoviskom, ktorý sme aj my eh, zaujali v rámci priebežného hodnotenia mandátu EIB No, my predovšetkým e, podporujeme e, tie celé znižovania chudoby, ciele v oblasti boja proti klimatickým zmenám. My zaujímame veľmi e, prísne stanovisko v oblasti daňových daňových únikov, zvýhodňovania daňových rajov a my apelujeme na EIB, aby zintenzívnili monitorovanie svojich aktivít, ktoré súvisia nielen s finančným výstupom investícií, výnosom investícií, ale aj v ostatných aspektoch svojej činnosti. Ďakujem pekne. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. A teraz pán Stas na záver. Ja, ik, ik, ik heb nog niet veel conclusies uh, Áno. Ja ešte teda nemôžem formulovať nejaké závery. Teším sa z reakcií, ktoré tu odzneli. Myslím, že aj v minulosti to bolo tak. Ja som takisto vo výbore rozpočtu. Som tam prvý podpredseda a častokrát zistujeme, že na začiatku tie vzťahy medzi EIB a parlamentom boli trošku horšie, teraz sa už zlepšili. Aj tu zistujem, že predstavitelia EIB pozitívne a konstruktívne reagujú na návrhy parlamentu, ktoré tu boli formulované aj zo strany spravodajcu, teda z mojej. A dúfam, že aj 19. decembra pri stretnutí s predstaviteľom spočet áno, bude sa tam lúčiť súčasný predseda výboru, ale myslím, že pokiaľ ide o obsah, tak sa tam ešte dá dosiahnuť väčšia zhoda. Ide tu o záležitosti, ktoré sú skutočne zaujímavé aj pre výbor DV. Takže ja v každom prípade budem obhajovať vo výbore pre rozpočet práve záujmy DV. Myslím, že by tam nemali byť žiadne problémy. Hm, ďakujem pekne. Eh, predseda Európskej investičnej banky bude predkladať Európskej komisii svoju výročnú správu kontrolnú a vy všetci ste tým pádom eh, pozvaní na toto stretnutie. Konečná lahota na predkladanie pozmejúci návrhov k správe pána Staseho je 25. januára o 11. hodine. Hlasovať sa o tom bude 9. februára. E, v bode rôzne nemáme už žiadne pripomienky. Nasledujúca schôdza sa bude konať 8. decembra od 9. do 12. hodine tu v Bruseli, čiže tento štvrtok. A teraz budeme mať e, schôdzu koordinátorov za zatvorenými dverami. Takže tí, e, ktorí majú byť tu, môžu zostať poslanci, ich asistenti, sekretariat a zamestnanci Európskeho parlamentu a e, ostatné osoby chcem vyzvať, aby opustili túto sálu a aby pokračovali v ich eventuálnych e, rozhovoroch mimo územia e, tejto sály, aby sme mohli pokračovať v našej práci. Ďakujem pekne.